no lo escape.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 Dobrý deň. Začneme našu schôdzu. Začneme našim programom. Došlo k zmene programu. Konkrétne koordinátori sa rozhodli stiahnuť z programu body 7 a 15. To bola iniciatíva na ústnu otázku ohľadne prevencie sexuálneho e, násilia v tretích krajinách a e, chceli sme sa s tým zaoberať v decembri. Medzičasom sme sa dozvedeli, že výbor pre ženské práva už skoncipoval otázku Rade aj komisii na tú istú tému. A táto otázka odznie na pléne v novembri pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu voči ženám. Takže skôr ako e, súťažiť ohľadne tejto iniciatívy by sme radšej sa mali snažiť o to, aby sme venovali pozornosť e, tomu aspektu rozvoja alebo vývoja v tejto otázke. Komisia položila parlamentu otázku a obrátila sa na ňu so žiadosťou, aby sa táto debata rozšírila. Členovia výboru a politické skupiny boli vyzvané, aby sa tejto debaty zúčastnili na plenárnej schôdzi v novembri a aby e, sa takisto zúčastnili a podporili uznesenie, ktoré pripravil Výbor pre práva žien. Máte nejaké ďalšie poznámky k programu? Ak nie, tak ho považujeme za schválený. No a teraz? Máme schválenie zápisnice z 19. oktobra nájdete vo vašich materiáloch zápis o eh, zasadnutia z 19. oktobra. Ak máte akokoľvek pripomienky ohľadom tejto zápisnice, poprosím, aby ste informovali sekretariat výboru pred ukončením dnešného zasadnutia. Ak nedostaneme žiadne pripomienky, tak zápisnica bude považovaná za schválenú. Určite si, Určite si spomínate, že v Afganistane 20. augusta tohto roku prebehli prezidentské voľby a náš výbor sa rozhodol pozvať špeciálneho zástupcu OSN pre Afganistan, pána Kaj Edeho, a jedenkrát sme to odložili v dôsledku anulácie výsledkov afgánskych volieb, ale teraz potvrdil, že môže prísť a vymeniť si s nami názory príde medzi nás 16. novembra od 17.30 do 19.00 a ešte vám dáme vedieť, v ktorej sále sa toto stretnutie uskutoční, ktorá sála bude voľná. Predsedníctvo by ešte chcelo privítať rozhodnutie OSN, kde bola prijatá správa Goldstone 114 eh, hlasujúcich bolo za, 18,44 eh, prítomných sa zdržalo. Izrael aj Palestína boli vyzvaní, aby vyšetrili vážne porušenia ľudských práv, ku ktorým došlo počas vojny v Gaze začiatkom tohto roka. Určite si tiež spomínate, že sme prijali pána Goldstona. On prijal naše pozvanie a dúfame, že v decembri ho budeme môcť privítať. Komisia má nejaké oznámenia? Žiadne oznámenia. Dostali sme otázku od pána Bermana ohľadne pomoci Sudánu. Táto otázka vám bola rozdaná a nebudem ju teda čítať. Dám slovo i hneď komisii, ktorú tu zastupuje pán Dietmar Chrysler. Ďakujem pekne. Ako viete, Sudán sa rozhodol, že nebude ratifikovať revidovanú dohodu z Kotonu v právnom termíne 30. júna 2009. A je to spôsob, toto rozhodnutie je spôsobené v podstate klauzulou v dohovore, ktoré vyzýva krajiny AKP, aby prijali kroky na ratifikáciu a plnenie štát, rímsky štatút a, e, rímskeho štatútu a súvisiacich nástrojov, keďže Kotonu predstavuje právny rámec medzi vzťahy medzi európskymi spoločenstvami a AKP. To, že Sudan neratifikoval tento dohovor, to vlastne znamená, že Európske spoločenstva nebudú môcť implementovať bilaterálne dohovory o spolupráci v Sudáne v rámci 10. Európskeho rozvojového fondu. To takisto znamená, že Európska komisia nebude môcť uvoľniť 300 miliónov eur, ktoré zaviazala v, v máji 2008 pre e, konzorcium a konf- konferencie v Sudáne na roky 2008 až 2013. Avšak Európska komisia nebude mať povinnosť zastaviť akúkoľvek rozvojovú pomoc Sudánu. Poprvé, finančné prostriedky Európskej komisie budú naďalej stúpať v nadchádzajúcom roku aj v roku 2011 a budú uvoľňované vzhľadom na predchádzajúce záväzky, predchádzajúce záväzky z 9. E, Európskeho rozvojového programu. Predovšetkým vzhľadom na tieto záväzky. A tieto záväzky nie sú ovplyvnené právnou situáciou, do ktorej sme sa teraz dostali to nám umožní financovať prebiehajúce projekty a programy, napríklad rozsiahly program v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a odzbrojenia, ako aj predovšetkým, teda v oblasti, predovšetkým na juhu Sudánu. Po druhé, e, hľadáme spôsoby, ako E, poslať aspoň určité finančné prostriedky do Sudánu cez iné finančné nástroje, vrátanie, tak ako sa spomína v otázke, vrátanie nástroja pre stabilitu, ako aj vrátanie nástroja, pardon, Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské e, práva vzhľadom na potrebnú podporu plnenia komplexnej mierovej dohody a na podporu demokratického E, demokratickej transformácie a rozvoja v celom Sudáne. Európska komisia takisto môže využiť v rámci špeciálnych podmienok regionálnu obalku 10. rozvojovej pomoci a tematické programy v rámci nástroja pre rozvojovú spoluprácu. E, po tretie, humanitárna pomoc bude takisto pokračovať, ako to bude potrebné, keďže to ide z iného nástroja a nie, nie je to ovplyvnené rozhodnutím sudanskej vlády. Po štvrté, navyše Európska komisia začala diskusie s členskými štátmi v Bruseli, ako sa vyhnúť e, škodlivému poklesu finančných príjmov e, na najzraniteľnejšie obyvateľstvo Sudánu. Podľa nás je to v súlade aj s našou politikou koherentnosti a efektívnosti. A na záver, e, mal by som ešte povedať, že komisia už spravila také prvé hodnotenie dopadu faktu, že Sudán neratifikoval tento dohovor. Dopadu tohoto faktu priamo v teréne. A predovšetkým sme skúmali prípadné medzery, ktoré e, budú dôsledkom nepodpísania, neratifikácie v takých oblastiach, ako je rozvoj vidieka, vzdelávanie. Treba pamätať na to, že tieto dva sektory, rozvoj vidieka a vzdelávanie, mali byť práve tými hlavnými sektormi zásahu, alebo teda naše intervencie v rámci stratégie e, rozvojovej pomoci. Takisto sme začali diskutovať s členskými štátmi EÚ e, v relevantných e, pracovných skupinách rady Jednoznačne je tu aj tá otázka, ako sa postavia iní donory k tejto záležitosti a ako budú môcť zabezpečiť financovanie vlastných programov v rámci tejto novej situácie. To znamená, zisťovanie aktuálnej situácie ešte stále prebieha, komisia vedie toto zisťovanie mm, pretože jednoducho sa nemôžeme v takejto kritickej dobe stiahnuť podľa nás, pretože v apríli 2010 budú v Sudáne voľby a takisto tam bude aj referendum o nezávislosti Južného Sudánu e, v januári 2011. Ďakujem pekne. Ďakujem za odpoveď. My nezabudneme na problémy sudánskeho ľudu, E, ktorý prišiel o 300 miliónov e, pomoci v dôsledku neratifikácie. Majstad. Takisto by som chcela privítať pána Filipa Majstata, predsedu Európskej investičnej banky. Na našom výbore pre rozvoj sme radi, že ste prišli medzi nás a práve teraz, pretože toto zasadnutie nášho výboru sa zameráva predovšetkým na otázky finančnej krízy a jej dopady na rozvojové krajiny. Tento výbor takisto sa zameriava na daňové otázky a otázky tzv. daňových rajov. Európska investičná banka, Európska investičná banka môže stať v čele pomoci rozvojovým krajinám v tomto období ťažkej krízy. Ďalší dôvod, pre ktorý vítame vašu návštevu v tomto čase, je ten, že Európska investičná banka momentálne e, robí priebežné hodnotenie svojho externého mandátu, čo povedie k novému novozavedenému spolurozhodovaciemu procesu e, za účasti Rady a parlamentu. A preto nás mimoriadne zaujíma vaše vystúpenie. Takže, pán predseda Majstát, nech sa páči, máte slovo asi tak na 20 minút. Merci, madame la Ďakujem, vážená pani predsednička, ďakujem za vaše pozvanie e, a za účelom nadviazania nového dialógu s vašim výborom. Nie je to poprvýkrát, čo mám česť prísť e, do vášho výboru. Posledný krát to bolo už pred niekoľkými rokmi, v roku 2005. E, potom som mal kontakty s viacerými inými výbormi, ale od roku 2005 je to poprvýkrát, čo mám tú česť stretnúť sa s celým výborom a myslím si, že to prišlo vo veľmi vhodnej chvíli, pretože váš výbor bude mať e, nepopierateľne veľkú úlohu v diskusii, ku ktorej dôjde v roku 2010 o e, externom mandáte, vonkajšom mandáte Európskej investičnej banky. Možno, že pre tých, ktorí sú menej zoznámení s funkciou Európskej investičnej banky, chcem pripomenúť, že to je banka členských štátov, európskych štátov, e, členov EÚ, bola vytvorená teda týmito štátmi a jej úlohou je finančne podporovať ciele toho, čo sa v tom období nazývalo Európske hospodárskeho spoločenstva a dnes teda ciele Európskej únie. Dnes máme 27 členských štátov, ktorí sú našimi akcionármi a využívame zdroje, ktoré nie sú rozpočtovými zdrojmi. To sú e, zdroje, ktoré získavame e, z finančných trhov na celom e, svete a financujeme nimi projekty, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Európskej únie. V dôsledku krízy naši akcionári nás požiadali o navýšenie objemu našich pôžičiek a máme tu nejakých 50 miliard eur e, pôžičiek. To bola ročná suma za rok a už to viedlo k tomu, že naša inštitúcia bola najdôležitejšou úverov medzinárodnou e, inštitúciou, ale táto suma narastla na 75 miliard eur tento rok. Týchto 75 miliard sa skladá zo 70 miliard, ktoré sú určete, určené na projekty v rámci EÚ. Teda viac ako 90 úverových operácií, ktoré poskytujeme, sú určené na projekty v rámci Európskej únie. My nemôžeme zasahovať mimo Európskej únie, okrem tých prípadov, keď máme mandát. Tento mandát nám dávajú buď medzinárodné dohovory, alebo, alebo do zmluvy, alebo rozhodnutia rady. Až doteraz to bolo na základe rozhodnutí rady. Mandát, ktorý nám dávajú medzinárodné zmluvy, to je napríklad mandát, ktorý vyplýva z kotonu Máme tu zmluvu medzi Európskou úniou a krajinami AKT. E, to je pokračovanie dohôd z Jaunde a z Lome, teda máme tu zmluvy z Kotonu a Európska investičná banka dostala za úlohu riadiť uľahčenie investícií, aby sa e, uľahčil rozvoj privátneho sektora v krajinách AKT. To je mandát, ktorý nám táto zmluva dáva a istým spôsobom to môžeme považovať za skutočný rozvojový mandát. Okrem toho dostávame od rady zahraničné mandáty, vonkajšie mandáty. Rada stanoví akú maximálnu pôžičku môžeme do jedného regiónu umiestniť, na aké projekty, na aké typy projektov, za akých podmienok a to sa mení v závislosti od regiónov. To nie sú v pravom zmysle slova rozvojové mandáty, to sú skôr mandáty prispieť finančne e, k naplneniu istých cieľov. Posledný mandát bol prijatý v roku 2006 na obdobie 2007 až 2013 a tam teda rada schválila rozhodnutie a stanovila výšky sum, veľmi stručne to pripomeniem. Európska investičná banka na roky 2007 až 2013 požičia 8 miliard 700 tisíc miliónov e, v tých krajinách, kde má prístup. To je predovšetkým do kandidátskych krajín a krajín západného e, Balkánu 8 miliard 700 miliónov do partnerských krajín v oblasti Stredomoria, 3, 700, 3, 3 miliardy 700 tisíc miliónov východnej krajiny a Rusko, 2 miliardy 800 miliónov Latinská Amerika, miliarda Ázia, 900, tisí, 900 miliónov e, Južná Afrika. A to sú maximálne sumy, ktoré boli schválené na podporu projektov v týchto krajinách. Rada na, nás upozornila, že môžeme financovať iba isté druhy investícií. Pokiaľ ide o východ, tam máme len štyri sektory, teda nemôžeme poskytovať pôžičky mimo týchto štyroch sektorov. V ďalších regiónoch sa to obmedzuje na také projekty, ktoré zaujímajú euro európske spoločenstvo. Takže nejde, nemáme tu teda veľmi veľkú diverzifikovanosť, pokiaľ ide o svet, ale máme tu dve, dva nové prvky. V roku 2006 pri svojom rozhodnutí rada sa rozhodla, že bude potrebné e, vypracovať priebežnú správu v roku 2010 a z, ev, eventuálne pristúpiť k revízii. Rada tiež rozhodla, že táto revízia musí byť pripravená e, tzv. radou starších, to je skupina deviatich osôb, ktoré, ktorá existuje, bola vytvorená a ktorá musí e, pripraviť analýzu operácií našej banky mimo EÚ a samozrejme e, dať nám odporúčania. Druhý nový prvok to je rozhodnutie súdneho dvora, pretože parlament podal odvolanie voči tomuto rozhodnutiu rady v decembri 2006 parlament eh, sa odvolal, lebo sa nazdával, že právna báza nebola správna a že rozhodnutie o tom vonkajšom mandáte Európskej centrálnej banky sa netýka len rady, ale aj parlamentu. Aby som bol presný, tak parlament sa nazdával, že sa treba odvolávať nielen na článok 180a zmluvy, ale takisto aj na eh, článok 179, lebo máme tu mandát pomoci Európskej centrálnej banky pri rozhodovaní a že to by malo byť predmetom spolurozhodovania. Súdny e, dvor dal zapravdu parlamentu a skutočne táto definícia externého mandátu EIB sa týka rady aj parlamentu a preto vy budete úplne priamo e, zapojení do redefinície tohto mandátu. Parlament pred poslednými voľbami chcel obnoviť rozhodnutie, ktoré prijala rada, ale iba dočasne. Takže teraz treba v stanovenej lehote, teda najneskôr do októbra 2011, dosiahnuť dohodu medzi radou a parlamentom za účelom novej definície vonkajšieho mandátu EIB. Myslím si, že toto je príležitosť na prehlbenú debatu o úlohe, ktorú EIB môže zohrávať mimo Európskej únie. E, zatiaľ vás môžem poinformovať, čo sme dodnes urobili. E, pokiaľ ide o, ne, o naše financovanie mimo EÚ, tak to je istá skúsenosť, istá expertíza, ktorú sme vyvinuli v rámci EÚ a môžeme to využiť aj e, pre rozvojové krajiny. Umožní nám to na jednej strane dávať technickú pomoc do istých oblastí, lebo my nie sme úplne obyčajná banka. E, my zamestnávame pomerne vysoké množstvo inžinierov, čo nie je zvyčajné pre banky. A títo inžinieri v niektorých oblastiach vypracovali expertízu, ktorá je dnes uznávaná a to nám umožňuje prinášať nielen financovanie, ale aj odbornú technickú pomoc e, presadzovateľom projektov, zlepšovať technickú kvalitu a ekonomickú rentabilitu jednotlivých projektov. No a to robíme napríklad v doprave, v energie, vo vode. To sú tri hlavné oblasti, e, kde EIB vypracovala expertízy najskôr pre EÚ, ale tieto expertízy môžu byť využité aj v rozvojových krajinách. A druhá vec, ktorú môžeme priniesť v rámci operácií EÚ, je to, že vďaka niektorým expertízam sa nám podarilo vyvinúť také variabilné nástroje financovania. Sú to dosť sofistikované nástroje v Európskej únii, no a samozrejme nič nám nebráni, aby sme ich nepoužili aj mimo Európskej únie. Takže toto veľmi stručne E, stručné načrtnutie panorámy operácií EIB mimo EÚ. Boli sme požiadaní, aby sme pri príležitosti vlastne reakcie na krízu, ktorá postihla najviac rozvojové krajiny, či by sme nemohli nejakú lepšiu odpoveď dať. My nemôžeme a z takého jednoduchého dôvodu, že naša zahraničná činnosť je delimitovaná Takže my v EÚ sme mohli citeľne zvýšiť objem našich e, pôžičiek e, v zmysle odporúčaní rady, takže sa nám podarilo z 50 miliard pôžičiek prejsť na 75 miliard, pričom prioritami sú priority, ktoré určila Rada podpora malých a stredných podnikov, boj proti klimatickým zmenám. E, prioritné oblasti sú oblasti, ktoré sú zaostalé alebo teda rozvojové teda toto máme e, priority pre EÚ, ale pre rozvojové krajiny to neplatí a my teraz musíme znižiť toto financovanie, pretože sme sa jednoducho dostali e, k hraniciam našich možností. No i tak e, sa snažíme dať náš príspevok aj E, v boji proti kríze. Napríklad pripájame sa k iniciatívam, ktoré prijímajú iné medzinárodné inštitúcie. A aby ste mali predstavu, spomeniem tri posledné. Rozhodli sme sa zúčastniť na Microfinance e, Facility, e, ktorá bola otvorená IFC, to je filiálka Svetovej banky a KFW to sú dve inštitúcie, ktoré vlastne spolu s ktorými podporujeme rozvoj mikrofinancií v krajinách AKT. Ďalšia nová iniciatíva, na ktorej sme sa rozhodli zúčastniť, je, je Infrastructure Crisis Facility, aby sme podporili e, projekt, privátne projekty v oblasti infraštruktúr, pretože financovanie e, týchto infraštruktúr z privátneho sektoru sa v dôsledku krízy znížilo a teda sme sa rozhodli pripojiť k tejto medzinárodnej iniciatíve sumou 1 miliardy eur v rámci kofinancovania e, v privátneho sektoru. A teraz sa rozhodujeme e, ohľadne Afrického kapitalizačného fondu. E, to je opäť aktivita alebo iniciatíva IFC. A Týka sa to finančných inštitúcií v Afrike a ich podpory. Teda to sú také tri príklady iniciatív, na ktorých sa v tomto všeobecnom kontexte boja proti kríze zúčastňujeme. Ešte chcem doložiť, že v tomto kontexte navrhujeme, aby sme rozvíjali to, čo nazývame spoločnú aktivitu, to znamená, aby sme participovali na prácach, ktoré vyvíjajú iné inštitúcie. Napríklad, keď kofinancujeme, tak mm, to je tá istá práca, ktorá, namiesto toho, aby sme teda opakovane robili tú istú prácu, ktoré robili iné inštitúcie, ktoré sa toho zúčastňujú, tak my e, robíme isté analýzy o kladieme si otázky, ako sa vyvíjajú jednotlivé obchody, trh a vlastne takýmto zmnožením zdrojov, ktoré teda jednotlivé inštitúcie dávajú, tak takýmto spôsobom sa nám podarí získať dodatočné zbroj, zdroje pre našich klientov. Myslím si, že takto môžeme recipročne viac dôverovať práci, ktorú odviedli iné inštitúcie. Robíme to napríklad s francúzskou rozvojovou agentúrou a s londýnskou obdobnou agentúrou. Pokiaľ ide o spoluprácu týchto inštitúcií, tak pripravujeme inštitúciu v Kodani. Práve EIB je e, li, e, takým lídrom pri príprave tej multilaterálnej pomoci. To chceme publikovať ešte pred zasadnutím v Kodani aby sme naznačili, že tie multilaterálne rozvojové banky môžu e, úplne pokojne prispievať v súlade s princípami, o ktorých dúfame, že budú schválené v Kodani a ktoré určite by mali poviesť aj k systematickejšej spolupráci medzi e, investičnými bankami, lebo to by mohlo priniesť naozaj výrazný prínos. No a na záver by som chcel povedať, že EIB sa snaží aplikovať princíp G20, pokiaľ ide o offshore Financial Center. My sme zrevidovali našu politiku, my už sme mali istú politiku ohľadne tejto problematiky, kde sme museli na jednej strane realizovať prehlbenú analýzu vždy, keď došlo k takým e, e, finan, e, finan, e, finančným E, agentúram, ktoré financovali offshore e, projekty z offshore zdrojov. Rovnako sme zašli ešte trochu ďalej, pretože od teraz e, v takýchto prípadoch, keď ide o krajinu, ktorá je na sivom zozname OECD, ja si osobne niekedy kladiem otázky, prečo tá alebo ona krajina nie je na tomto sivom zozname. My sme sa na vypracovanie tohto zoznamu nepodielali a teda pre tieto krajiny my vyžadujeme, aby skôr ako uvoľníme prostriedky, aby sa relokalizovali do inej jurisdikcie. Takže toto veľmi stručne, pani predsednička, o aktivitách Európskej investičnej banky. A myslím si, že je veľmi dôležité povedať, že my v roku 2010 otvárame debatu o úlohe EIB mimo Európskej únie a v každom prípade očakávame isté vyjasnenie situácie. My si želáme vedieť, či áno alebo nie rada a parlament súhlasia s tým, aby EIB zohrávala svoju úlohu v rozvojových krajinách? Ak áno, tak budeme na to potrebovať prostriedky. To znamená, aby nám umožnili získať personál, ktorý bude potrebný na korektné e, e, vyvíjanie prác a projektov v tejto oblasti a aby sme dostali zdroje, ktoré by nám možni, umožnili dávať aj koncesné pôžičky, lebo za súčasné situácie my nemôžeme podporovať naše vlastné projekty. To znamená, že my musíme aplikovať aj v tomto prípade trhové ceny. A pokiaľ ide o financovanie niektorých projektov v rozvojových krajinách, tak tie sú veľmi drahé, tak tam treba dať isté e, upravené úrokové miery, ale to môžeme urobiť len vtedy, keď dostaňme podporu zo tretej strany, či už z rozpočtu EÚ, z rozpočtov členských štátov. V každom prípade potrebujeme účasť tretej strany alebo tretich strán. A budem úprimný, e, keď po debate, ktorú budete mať na budúci rok s radou, e, dospejte k záveru, že EIB má zohrávať úlohu rozvojovej banky v niektorých častiach sveta, tak ja vám poviem, že my sme ochotní túto misiu prijať, ale budeme potrebovať dodatočné prostriedky na to, aby sme túto misiu mohli naplniť. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán pre- prezident. Je jasné, že vy ste pre nás veľmi dôležitým aktérom. 5 miliard eur to je viac ako sú peniaze, ktorými disponuje Európska rozvojová banka, Interamerická banka. To je vaša pomoc pre rozvoj. A ja teraz dám slovo e, pánovi poslancovi Devovi. Nech sa páči. You, Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi na úvod privítať Filipa Mejstata aj Dominika v našom výbore. Tá načasovanie tej návštevy je naozaj vynikajúce začiatkom e, v podstate nové parlamentného zasadnutia po e, tom, čo prešla Lisabonská zmluva, po zvýšení úlohy parlamentu pri spolurozhodovaní. Naozaj som veľmi rád, že tí vrcholní predstavitelia EIB sa zamýšľajú nad tým, že by sa viac venovali rozvojovému svetu. To je kampaň, za ktorú som bojoval, ako viete, už určitú dobu a som naozaj veľmi rád, že sa to teraz realizuje. Ak Európska únia má vôbec nejakú úlohu, tak e, je to tá úloha toho, že je to subjekt, ktorý vykonáva tzv. soft power, teda pôsobí e, mekými prostriedkami, nie natvrdo, to znamená peniazmi a nie bombami E, dávame peniaze ľuďom a tým im pomáhame a predovšetkým im chceme dať také peniaze, ak by sa nám vrátia späť formou úverov a nie formou darov či grantov, tak ako sme to robili väčšinou v minulosti a čo sa neuk- neosvedčilo ako nejaký úspech, ktorý by sme mali pod kontrolou, tak ako sme si to želali. E, zatiaľ, čo úvery, ktoré poskytujeme súkromnému sektoru, tie v podstate fungujú inak. Vytvárajú ďalšie finančné prostriedky, peniaze sa vracajú a podniky budú prosperovať, aspoň e, v to dúfame. Takže myslím si, že takéto niečo je potrebné podporovať a myslím si, že pani Zimmer, neviem, či tu je alebo nie, myslím si, že spravila hodne práce na túto tému v minulosti. Chcel som sa opýtať na sledujúcu otázku, Filip. Tvrdíte, že ak parlament zapojí do spolurozhodovania, že môžeme zmeniť túto v podstate rovnovahu, kde máme 75 miliard a že len o 5 miliard sa to navýšilo pre rozvojové krajiny. A či teda budeme mať takú moc, aby sme našli podporné finančné prostriedky, dotácie, ak ste to vy nazvali, aby sme tieto peniaze mohli požičiavať e, za sadzby Libor minus, to znamená menej ako e, bežná úverová sadzba Libor, tak aby tie rozvojové krajiny naozaj mohli e, e, využívať finančné prostriedky ako úvery za nižšie úverové sadzby, pretože všetky tie peniaze, ktoré mm, v podstate injektujeme teraz do Európskej únie, e, aby tie peniaze, ktoré v podstate sme posielali v minulosti do rozvojového sveta, naozaj vyvolávajú teraz problémy, pretože ak tu máme vysoké úrokové sadzby, to sa pravdepodobne, teda úrokový by sa zvýšia v západnej Európe v blízkej budúcnosti, ale nemalo by to mať dopad na rozvojové krajiny. Ak chceme poskytovať dotované úvery, tak by mali byť dotované práve tým rozdielom v úrokových sadzbách. Ďakujem. Ďakujem, pán Berman. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za vaše, váš stručný a jasný úvod, ale mám jednu otázku. Podľa mňa je viac ako kedykoľvek predtým potrebné rozvíjať finančný prístup, prístup v rozvojových krajinách, pretože finančná kríza neuľahčila úlohu e, týmto krajinám, ktoré zažívajú ekonomické a finančné ťažkosti. Čím sú krehkejšie a zraniteľnejšie, tým ťažší prístup majú ku kreditom a ku garanciám. Myslím si, že tam EIB by mohla zohrať veľkú úlohu okrem Svetovej banky alebo popri Svetovej banke. A myslím si, že predovšetkým e, pre tú skupinu e, klientov, ktorí majú ešte ťažší prístup k zdrojom, tam máme my údaje, to sú ženy, poľnohospodári, ľudia handicapovaní, ktorí idú do banky, ale nemajú prístup e, k úverom. To je jasný ja som v rozvojových krajinách stretol veľa takých ľudí a všetky ankety na to upozorňujú. Myslím si, že je v záujme rozvoja dávať tento prístup umožňovať tento prístup a ja som skutočne šokovaný a že Európa ešte túto úlohu, že sa tejto úlohy nezhostila a ja vidím vás, že vy teda vítate váš mandát sa, rozšíriť sa, ale vidím, že máte aj pomerne málo ambícií, pokiaľ ide o financovanie infraštruktúr a respektíve okrem financovania infraštruktúr ale treba takisto garantovať tie úvery, ktoré možno, že nestoja veľké peniaze, ale sú dôležité pre privátne fondy a my vieme, že privátne fondy sa nepúšťajú dobrovoľne do rizikových operácií. Napríklad vieme, že pôžičky poľnohospodárom alebo pôžičky ženám, kde sú tradičné e, mizogínne predsudky. Toto všetko bráni týmto ľuďom pomáhať a tam by sme sa mali zamerať vo svojej činnosti. A samozrejme, že vy nás vyzývate, ja to veľmi dobre chápem, že prostredníctvom tohto výboru, ale aj iných výborov, ako je rozpočtový a hospodársky výbor, by sme mali sa snažiť rozšíriť úlohu EIB. Áno, 5 miliard Áno, to je skvelé, to je viac ako Africká banka, ale to je strašne málo vzhľadom na našu finančnú a ekonomickú silu e, vo svetovom meradle, takže týchto 5 miliárd to skutočne nie je nič. Ja si teda kladiem otázku, že či by ste mi mohli trošku presnejšie porozprávať, aké sú možnosti EIB v tejto oblasti, alebo či máme založiť novú banku, Európsku rozvojovú banku Povedzte, odpovedzte mi prosím. Ďakujem. Ďakujem, pán Gerenc. Ďakujem, pani predsednička. Pred niekoľkými rokmi Svetová banka zrušila 50 miliárd dlhov rozvojovým krajinám. Odpustila 50 miliárd, to je veľké množstvo. Potom sa rozhodla, obnoviť fondy Svetovej banky, na, e, čím boli poverené štáty, akcionárske štáty a z toho potom vznikli nové podmienky. E, tie podmienky sú lepšie spravovanie finančných zdrojov zo strany štátov. To znamená, že sa tam požičiavajú peniaze medzi inštitúciami, medzi napríklad Svetovou bankou a štátmi a sú tu ešte striktnejšie podmienky. A vo vašich vzťahoch s rozvojovými štátmi vy predpokladáte nejaký iný spôsob podmienovania, ako, robí, ako to robí Svetová banka? Druhá otázka sa týka toho, že vy chcete požičiavať privátnemu sektoru. Teraz konštaktujeme, že v Afrike, predovšetkým v Afrike, niektoré komerčné banky e, nemajú dosť likvidity, lebo nie je tam dosť, dostatok súm, ktoré by potvorili likviditu, ktorou disponujú. Vy v takýchto prípadoch vidíte nejakú úlohu, ktorú by EIB mohla zohrať. Samozrejme, že je tam potreba istých požičiek, ale ja si kladiem otázku, či tie e, kredity budú potom vrátené. A po tretie, to je zároveň komentár a otázka. Chcel by som vedieť, ako sa vy na túto tému pozeráte. Všimli sme si, že požičky, ktoré sa poskytujú Afrike, sú buď inštitucionálne, teda požičky medzi obchodnými bankami a privátnymi a publik- verejnými bankami a na druhej strane tu máme mikrofinancovanie. Mikrofinancie tiež majú veľmi vysokú sumu, pretože aj tie sa refinancujú na medzinárodných finančných trhoch a niekedy sú tam potom e, úroky dvoj až trojnásobne vyššie, ako sú úroky, ktoré sa e, udeľujú alebo dávajú európskym podnikom. E, tieto vysoké úroky nie sú na prekážku e, návratnosti týchto peňazí. Práve naopak, ukázalo sa, že v oblasti mikrofinancií sú požičané peniaze vrátené vo výške 82 Takže moja otázka je, ako k tomuto budete pristupovať a aké úrokové miery chcete aplikovať, na ktorú ratingovú agentúru sa obrátite, aby ste zhodnotili bonitu štátu, ktorý o takéto E, o takéto pôžičky zažiada. To, je, to sú teda otázky, e, ktoré sú, sa pripájajú k môjmu komentáru. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Dáva slovo pánovi Majbachovi. Merci, madame. Ďakujem, pani predsednička. Pán Deva položil veľmi dôležitú otázku, aké sú možnosti e trošku zfúknuť túto situáciu v rámci tejto debaty v roku 2010 medzi radou a parlamentom. A je ne... My tu máme isté rozpočtové obmedzenia, pretože my všetci veľmi dobre vieme, že je mimoriadne zložité dosiahnuť navýšenie európskeho rozpočtu. Mnohí si myslia, že rozpočet, ktorý e, predstavuje len 1 HNB európskych krajín, že to je teda veľmi, nebude veľmi ťažké ho zvýšiť, ale my vieme, že v realite je to veľmi ťažké. Preto sa musíme zamyslieť a musíme brať do úvahy konštantnú obálku rozpočtových prostriedkov. A pokiaľ ide o EIB, tak myslím si, že môžeme rozlišovať dve situácie. Na jednej strane je naša činnosť, ktorá vyplýva z mandátov E, mandáty sú, majú istú garanciu z európskeho rozpočtu. Toto znamená, že keď rada rozhodne o nejakom mandáte EIB, tak zároveň je to rozhodnutie o udelení e, garancie z európskeho rozpočtu e, na pokrytie politických rizík. Samozrejme, že to sú, to sú isté náklady pre rozpočet, ale tie náklady nie sú enormné, a dokonca ich možno potom revidovať smerom nadol. Prečo? Pretože keďže my sa veľmi málo my túto garanciu zo strany európskeho rozpočtu využívame, to je skôr výnimočný prostriedok, tak si myslím, že v súčasnosti teda táto suma je pomerne vysoká. Takže ak sa rozhodnete zvýšiť mandát, tak tam potom treba e, rekalkulovať e, tie garancie. Okrem tohto mandátu ako takého je ešte možné, že sa rozhodneme vytvoriť aj isté finančné úľavy, na, a to na naše vlastné riziko. To znamená, že bez garancie zo strany európskeho rozpočtu. Môžeme to urobiť, ale na to potrebujeme jednomyselnosť členských štátov v zmysle článku 18 štatútu EIB a my môžeme operovať aj v takýchto rizikových okolnostiach, ak s tým súhlasia jednomyselne členské štáty. Už sme to urobili, uvediem vám štyri posledné príklady. Členské štáty sa zhodli, aby sme dali isté úľavy vo financovaní projektov v oblasti energie, ak ide o projekty, ktoré budú prispievať do boja proti klimatickým zmenám alebo e, bezpečnosti zásobovania energiami EÚ. To, je, to sú 3 miliardy do roku 2013. E, tieto máme k dispozícii, nemáme garancie z európskeho rozpočtu, to znamená, že my nemôžeme financovať hociaký projekt, ale musia to byť také projekty, ktoré my e, vyhodnotíme ako projekty, na ktoré môžeme tieto e, ceny dať. Potom tu máme pre-accession facility, to je 5 miliard 500 miliónov na 2007-2010. To je doplnok mandátu pre kandidátske krajiny a susedné krajiny, ktoré sú v pred prístupe a my na naše riziko bez garancií zo strany európskeho rozpočtu tiež môžeme isté veci financovať. Potom tu máme úľavy pre Stredomorie. Dvakrát členské štáty súhlasili s tým, aby sa dvakrát udelila jedna miliarda pôžičiek pre e, projekty v oblasti Stredozemného mora na naše vlastné riziko. A posledný e, prípad, ešte sa o tom nerozhodlo, ale je to návrh, ktorý robíme členským štátom. Ide o analogickú úľavu pre e, východné krajiny vo výške jednej miliardy. To znamená, že máme tu možnosť prvú zvýšiť e, ten rozpočet pre mandát, to, to je veľmi obmedzené. A druhou možnosťou je, že e, na vlastné riziko nám povolia isté rizikové operácie Avšak je tu ešte ďalší aspekt, ktorý nie je rozpočtovým aspektom. A podľa mňa treba sa pozrieť na to, aký je vzťah medzi možnosťami požičiavať EIB a e, dotáciami, ktoré prichádzajú buď z rozpočtu EÚ alebo z rozpočtu členských štátov. Pretože si myslím, že je ťažké v rozvojových krajinách financovať všetky e, projekty, E, za ceny, za trhové ceny. Niektoré projekty sú dokonale financované a dajú sa financovať za trhové ceny, ale niektoré sociálne projekty si vyžadujú uprave, upravované ceny. To znamená, že my musíme dávať takéto preferenčné alebo teda ústretové e, úrokové sadzby. No a o tom musíme diskutovať v rámci Európskeho rozvojového fondu. E, s komisiou a s členskými štátmi sme napríklad vytvorili jeden fond na financovanie regionálnych infraštruktúr v Afrike. A tam kombinujeme pôžičky EIB e, spolu s podporou, ktorá prichádza z týchto trust fond to tam je e, časť peňazí z Európskeho rozvojového fondu a časť prichádza z dobrovoľných príspevkov členských štátov. Je to nová činnosť a máme tam dobré výsledky, lebo tam môžeme kombinovať naše financie a našu technickú expertízu, najmä pokiaľ ide o projekty v oblasti dopravy a energetiky, e, s príspevkami a s dotáciami, ktoré prichádzajú od našich koncesionárov. Takže toto sú niektoré možnosti, ktoré existujú v rámci rozpočtových obmedzení, ktoré, ktorými sme viazaní. Pán Bergman, pokiaľ ide o prístup ku kreditom a garancie kreditov, a tým zároveň odpovedám aj na otázku pána Gerensa o mikrofinancovaní. Máme tu jeden veľmi dobrý príklad. Garantovali sme lokálne bankové inštitúcie, ktoré tiež financujú aj mikrokredity. Došlo k tomu v Senegale, ja som tam vycestoval, zúčastnil som sa na jednej schôdzi v štvrti v Dakare, kde sa diskutovalo o využití a prideľovanie týchto mikrokreditov. A tieto inštitúcie, ktoré poskytujú mikrokredity, používajú fondy, ktoré poskytuje Senegalská banka, ale my garantujeme túto Senegalskú banku a teda riziko, ktoré mu sa vystavujeme, je pomerne e, malé, lebo návratnosť je vysoká. V oblasti mikrofinancovania sme sa rozhodli e, poskytnúť 50 miliónov e, dolárov mikrofinančným vám z AFC a z KV. Tu na je takisto cieľom podporiť mikrofinančné inštitúcie, ktoré dobre fungujú, ale ktoré v súčasnosti v dôsledku krízy majú problémy s refinanciáciou. Takže my chceme pomôcť refinancovať eh, dobré, kvalitné mikrofinančné inštitúcie v afrických krajinách. Mikrofinancovanie samozrejme nie je všeliekom, ale poskytuje spôsob, ako podporiť rozvoj takýchto aktivít. Pán Gorenc, vy ste sa takisto pýtali aj na podmienenosť. Povedal by som, že veľmi často my sme ako spolufinancovateľia, najmä napríklad pokiaľ ide o Afriku, tam máme aj Svetovú banku, Africkú rozvojovú banku, takže my sa tam musíme dohodnúť na spoločných podmienkach, ktoré aplikujeme na jednotlivé projekty. EIB so svojou už tradične má podmienky, ktoré E, priamo teda sa vzťahujú na projekt. To sú podmienky, ktoré považujeme za nevyhnutné na to, aby bol projekt úspešný. My nemáme e, makroekonomické podmienky, to je rozdiel v porovnaní so Svetovou bankou. Ale aby bol pre projekt úspešný, tak tam si napríklad vyžadujeme isté sektorové alebo makroekonomické rozhodnutia, ale vždy ide o projekty, ktoré financujeme. A vy ste sa zmienili takisto aj o dosť rozšírenom probléme afrických bank, ktoré majú vysokú likviditu, ale štát používa ich fondy na financovanie lokálnej ekonomiky. My si myslíme, že je to preto, lebo oni nemajú vždy veľmi dobré vybavenie na to, aby dokázali eh, analyzovať rizika nemajú jednoducho dostatočne vyvinutú kapacitu analýzy a riadenia rizika. A myslím si, že tam my môžeme pomôcť nielen finančne, ale aj prostredníctvom technickej pomoci pri vývoji systému riadenia rizika, najmä teda pokiaľ ide o tieto africké banky. Ďakujem. Máme ešte 6 kolegov, ktorí chcú vystúpiť a my musíme skončiť o 16.10, pretože náš ďalší host má iba 30 minút, takže prosím vás, e, obmedzte, obmedzte sa na jednu minútu. Pán Guerrero Salom. Ďakujem pani predsednička aj pán predseda banky. Myslím si, že e, vo e, vašej správe e, sú informácie, ktoré nám umožňujú vysloviť uznanie banke za to, že posilnila svoju podporu pre rozvojové krajiny, hoci vieme, že treba ešte oveľa viac e, z toho, čo sme e, tomu venovali za posledné roky. A tiež za to, že pokročila v boji proti daňovým rajom, hoci vieme, že daňové raji existujú, ktoré ešte stále sa e, neuvažujú a nezahrňujú do tohto boja. A tiež za to, že ste um, pracovali s Transparency International a s International Union pri mm, ochrane prírody. V, vzhľadom na e, tú revíziu, ktorú budeme mať v apríli, chcem vyjadriť, že to nebude rutinná revízia, pretože e, tento mandát bol zriadený v roku 2007, vtedy neexistovala ekonomická kríza a ani neexistovala inštitucionálna štruktúra únie, ktorú máme teraz a preto myslím, že to bude e, hĺbková revízia. A e, mnohí v tomto výbore a ja osobne by sme si želali pomôcť banke, aby našla nový mandát s e, väčšími zdrojmi, aby e, pracovala v prospech rozvoje politiky, globálnej rozvoj politiky Európskej únie, ktorá bude základom pre vonkajšiu politiku a ktorá by bola intenzívna politika s väčšími prostriedkami a viac zameraná na rozvoj a s takými podpornými užitočnými nástrojmi, ako je vaša banka. Keller. Ďakujem, pani Keller. Three... Ďakujem. Ja mám tri otázky. A prvá je, keďže ste spomenuli aj konaň a klimatické zmeny. Ja som čítala, že za posledných 7 rokov EIB požičala oveľa viac peňazí na neobnoviteľné energie v globálnom EU, hlavne 6,5 miliardy eur e, v porovnaní s obnoviteľnými zdrojmi e, iba 3,2 miliardy pridelujú. Tak chcem sa opýtať, že prečo prečo EIB takto sa sústreďuje na e, rozvoj neobnoviteľných energií, teda netrvalo udržateľných a druhá vec sa týka zvýšeného využitia finančných prostredníkov, ktoré, ktorých využíva EIB a stále viac aj mimo EÚ. A pokiaľ viem, tak je e, problém pri získaní informácií o tom, že ako sa tieto peniaze potom využijú, pretože e, v týchto prípadoch je nedostatok transparentnosti. A e, chcel som sa opýtať, či zvýšite transparentnosti pri využívaní týchto peňazí u finančných prostredníkov. To by bolo zaujímavé vedieť. A k tretej otázke k daňovým rajom. Pochopila som od vás, že bol tam problém v minulosti, ale pracujete na jeho zlepšení a chcem sa opýtať, že ako chcete zabezpečiť e, z tých projektov, ktoré podporujete, e, budú zdenené príjmy a že, či si myslíte, že politika, ktorú teraz e, realizujete, je dostatočná, alebo či chcete ďalej robiť politiku, aby ste napríklad skončili s daňovými rajmi? Thank you, Madam President. Um, I will be brief because uh, Ďakujem, pani predsednička. Budem eh, stručne, pretože už pán majstát eh, zodpovedal niektoré tie otázky, ktoré som chcel položiť. Chcem však eh, povedať pár pripomienok, ak dovolíte, pretože tie sú iné, ako povedal predchádzajúca rečníka. Chcem povedať ten argument, pretože investície nie sú len o kapitálovej návratnosti. Investície sú o dlhodobom prospechu a prínose a budovanie stability, dlhodobého rastu a rozvoja. A som si istý, že EIB s tým súhlasí. A som si istý, že EIB súhlasí aj s tým, že my dáme preferenčné sázby pre istých um, dlžníkov a toto um, môžeme samozrejme dať do súvislosti s tými um, projektami, pre ktoré ste sa vyrazhodli financovať. Chcem povedať, že Číňania neváhajú pri požičiavanie veľkých sum peňazí a e, dlhodobie účinky toho dúfam, že pre EIB nebudú porážkou ani pre členské štáty. Čo sa týka mekej e, sily, tak máme viac ako len mekú silu. Máme zákony a máme zmluvy a v týchto zmluvách samozrejme máme aj sankcie postihy a tiež máme dohodu z kotony na zdravie, hovorí rečník niekomu z kolegov. A to netreba podceňovať. A nakoniec e, otázka, ktorú mi dal pán Bermans pre vás. E, vidí EIB úlohu v poistení, teda v e, krajinách alebo mm, u podnikov, ktorí chcú poisťovať napríklad úrodu alebo poistenie zdravotných služieb. Vidím, že mm, trasíte hlasov, tak možno nemusíte ani odpovedať, ale Dovolte mi um, pozbudiť vás vo vašej práce, že niektorí z nás si uvedomujeme rôznorodosť uh, uverovania a riešenia rôznych projektov, ktoré nemusia byť krátkodobo komerčne udržateľné, ale čo sa týka rastu a rozvoja, určite sú udržateľné. Ďakujem, pani Zimmer. Ja, Ďakujem pekne, pán Majštát, e, za to, že ste aj tentokrát na začiatku volebného obdobia prišli do výboru, aby ste spolu s nami o práci Európskej investičnej banky pohovorili. E, mňa prirodzene zaujíma najviac, že ako ďaleko e, vidíte, ako dospel vývoj od našej poslednej diskusie tu vo výbore. Osobitne, ako vy osobne hodnotíte, do akej miery sa podarilo napríklad e, partnerov v teréne vyhľadávať už od e, počiatočnej fáze pri hodnotení projektov a ich do toho zapojiť, aj vzhľadom e, na hodnotenie dopadov pri udelovaní projektov na projekty, osobitne pre ekologické projekty a pre otázky sociálne a zamestnanosť a práva žien v regiónoch. Teda do akej miery ste toto vybudovali a do akej miery ste dokázali posilniť štruktúry EIB aj personálne práve v afrických regiónoch? E, tam to bol bod kritiky, že my sme e, vtedy to hodnotili tak, že EIB je veľmi slabo zastúpená na mieste personálne v tých e, rozvojových krajinách. A prirodzene by ma tiež zaujímalo, že aké očakávanie vy e, vidíte a očakávate od nášho Európskeho parlamentu a nášho výboru, čo sa týka nášho, našej účasti po príslušnom rozhodnutí, že parlament teraz sa má oveľa silnejšie zúčastniť A aké oblasti by ste nám eh, sám ponúkli, na ktorých by ste sa mohli zúčastniť, napríklad aj otázky využívania eh, osobných eh, miest a otázky transparentnosti? Tu je celá paleta otázok, kde by sme my spoločne mohli sa podielať na správe z EIB. Teda Myslím, že zatiaľ by bolo veľmi dobre, keby ste sa k tomu vyjadrili. A úplne posledná pripomienka, ktorú mi vnúkol pán Cashman upozornenie e, na konanie k činy a ich pripravenosť e, oveľa rýchlejšie dávať úvery a dávať e, vyššie úvery, tak to ma viedlo k tomu, že ste svojho času aj ľutovali, že nemáme rovnaké kritériá, za ktorých by sme mohli dávať kredity ako Číňania. Vtedy ste e, sa tak vyjadrili, že e, menej sa staráme o to, aby aj e, otázky sociálne, otázky e, zabezpečenia práv pracovníkov boli dávané do popredia. Je to celé tak, alebo myslíte si, e, že my ako Európska únia spolu s vami by sme mali e, v e, tejto oblasti s vami e, sa angažovať. A teraz dávam slovo pani de Kaiser. Ďakujem, pani predsednička. Ak EIB sa chce sa stať skutočne rozvojovým nástrojom, takým najkompletnejším, ja by som vás podporila. Ale mám jednu otázku. Vy ste sa veľmi stručne zmienili o rozhodnutiach rady, ktoré umožnili niektoré pôžičky v stredomorskej oblasti. Môžete mi povedať, že či to boli pôžičky, o ktorých som počula, ale Nikto mi ich nepotvrdil, pokiaľ ide o Izrael a ak áno, aká je ich výška a kto ich a kedy schválil. Ďakujem. A na záver e, ja sama položím jednu otázku. Bola by som rada, keby ste nám e, vy e, čistý, čistý bankový zisk potvrdili za posledných 5 rokov a potom, keďže pracujete s tým sivým zoznamom OECD po schôdzi G20, my vieme, že to vôbec nebráni firmám, ktoré vyfinancujeme, aby e, vlastne robili rôzne triky v oblasti daní. A čo vy robíte v tom zmysle, aby ste nepozerali len na e, zapojenie niektorej krajiny na ten CV zoznam, ale pokiaľ ide aj o tieto e, úniky pred daňami, čo chcete požadovať o týchto, e, o týchto klientov, aby ste vlastne vedeli, čo sa stáva s tým ziskom týchto vašich klientov. Dávam vám slovo, máte 5 minút na odpoveď. Ďakujem, pani predsednička. Budem odpovedať telegraficky a poprosím členom, členov výboru, aby ma ospravedlnili, ale my sme vám eh, k dispozícii a ochotní sme poskytnúť vám aj viac informácií. Ďakujem pánovi Gererosovi za podporu. Pani Keller, veľmi stručne. To, čo sme si my stanovili a čo e, správna rada potvrdila, to znamená, že 20 našej finančnej kapacity musí pochádzať z obnoviteľných energetických zdrojov a v posledných rokoch to bolo rešpektované. Sme ochotní poskytnúť vám príslušné číselné údaje. Pokiaľ ide o transparentnosť a podporu malých a stredných podnikov, nové kontrakty, ktoré ponúkame od roku 2008, zabezpečujú e, túto transparentnosť lepšie ako v minulosti, pretože v týchto nových e, kontraktoch je záväzok tej sprostredkovacej banke o minimálnych tých sumách, ktoré chce tým e, jednotlivým e, e, klientom poskytnúť a potom je tam teda záväzok tej sprostredkovacej banky informovať poberateľov individuálne o výhodách, ktoré vďaka tomu majú. Môže to mať rozličné formy Napríklad anglická banka dá šek malej firme, kde teda mm, jej dá aj tú výhodu vďaka zásahu EIB. Francúzsko má svoj spôsob, ale my v každom prípade trváme na transparentnosti. A po tretie, zmluva takisto predpokladá možnosť EIB zorganizovať audit sprostredkovávateľskej banky, aby sa presvedčila, že tieto podmienky sú splnené. Pokiaľ ide o daňové raje, tak som vám povedal, že sme revidovali našu politiku v dôsledku rozhodnutia G20 a myslím si, že sme trošku vpredu oproti iným finančným medzinárodným inštitúciám. Niektorí si myslia, že sme zašli príďaleko, keďže trváme na relokalizácii pod inú e, jurisprudenciu. A je pravdou, pani predsednička, že my vychádzame zo zoznamu OECD, lebo samozrejme, že my nemôžeme e, zostavovať zoznamy daňových rajov, ale možno, že Európska únia by mohla výjsť z iniciatívu a vytvoriť kompletnejší zoznam daňových rajov, ako je súčasný neexistujúci zoznam OECD. A poznačil som si aj úvahy pána Kešmena a tých, ktorí teda a pokiaľ ide o zabezpečovanie tak, a, a poistenia, tak to je mimo nášho štatútu. A ďalej tu bola otázka o pôžičkách čínskych bank. To je pravda, to je fenomén, ktorý sa veľmi silne v Afrike vyvíja. Máme viacero prípadov, že tam došlo k takým projektom, na ktorých sme roky pracovali a v poslednom okamihu nás nahradili čínskymi bankami, ktoré dávajú oveľa menej podmienok. Ja si nadalej myslím, že ak my chceme ďalej vykonávať našu misiu, musíme trvať na rešpektovaní istých environmentálnych a sociálnych podmienok. Inak budeme takí ako ostatní. Buď sme bankou EÚ a musíme v istom zmysle brániť európske hodnoty. Takže ja som v tomto zmysle za isté podmienky, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie environmentálnych a sociálnych noriem, aj keď dôsledky sú niekedy také, že vlády radšej uzavrú zmluvy s tretími. Pani Zimer, je jedna oblasť, kde mám pocit, že od posledného stretnutia sme pokročili dopredu, to je analýza projektov vo vzťahu k environmentálnemu a sociálnemu dopadu. Vypracovali sme novú metodológiu ESIAF, e, environmentálny a sociálny impact, teda dopad. My sa pozrieme, čo sa deje v týchto inštitúciách, potom sa inšpirujeme tými najlepšími praktikami a myslíme si, že súčasne platná metodológia je oveľa kompletnejšia a umožnila nám pokročiť dopredu. Ešte to ďaleko od dokonalosti, ale myslím si, že je to lepšie, ako to bolo v čase, keď sme sa o tom bavili pred niekoľkými rokmi. Pokiaľ ide o personál, tak samozrejme, ak chceme mm, korektne vykonávať prácu financovania, tak tam je potrebná účasť personálu. Len aby ste mali predstavu o súčasnej situácii, máme 60 miliard eur, ktoré e, a pritom len 5 e, zo 75 len miliard ide mimo EÚ, teda menej ako 10 a personál, ktorý pracuje na týchto operáciách, sú dve tretiny a tretina. Takže vidíte, že proporčne my zamestnávame oveľa viac personálu na operácie mimo EÚ ako v rámci EÚ. Musím byť úprimný, že ešte nám chýba personál, najmä pokiaľ ide o monitoring. A ak sme dosiahli skutočný pokrok v analýze ex ante projektov, tak myslím si, že trošku zaostávame pri monitoringu e, týchto projektov v zmysle, či tieto projekty naďalej rešpektujú podmienky. Jedným z prostriedkov je robiť to prostredníctvom našich externých úrodov. Vy ste sa o tom, pani Zimmer, zmienili. Dnes tu máme trochu viac úradov a teda postupne tento vývoj pokračuje Máme samozrejme isté rozpočtové limity, ale chceme pokračovať v rozvíjaní týchto vonkajších úrodov. A ešte posledná minúta. E, osloviť pani podpredsedničke, ktorá sa zao, zaoberá e, stredomorím. Tá odpovie pani de Kaiser. Ďakujem. Pokiaľ ide o Stredomorie, tak požičiavame okolo 1,5 miliardy eur ročne. Sme vlastne prvým bankárom. Menej ako 100 miliónov z toho ide Izraelu a toto nám by malo umožniť v budúcich dvoch operáciách vykonať spoločné operácie spoločne izraelsko-palestinské v oblasti elektriny a na druhej strane v oblasti rizikového kapitálu, pretože tými na obidvoch stranách s nami v tomto spolupracujú. Posledná otázka, pani predsednička. Náš ročný zisk sa pohybuje okolo 1 miliarda 500 miliónov a my Musíme mať tento zisk z dvoch dôvodov. Po prvé, musíme pravidelne zvyšovať náš kapitál. My máme v štatúte napísané, že totalita našich pôžičiek nemôže presiahnuť 250 nášho kapitálu. To znamená, že my musíme zvyšovať náš kapitál, lebo keď viac požičiavame, blížime sa k stropu a preto musíme žiadať našich akcionárov členských štátov na, o navyšovanie kapitálu a klasickou odpoveďou je dobre, ale nás to nemôže nič stáť, naše rozpočty členských štátov. Toto bolo dlhoro, takáto bola dlhoročná pozícia ministrov financií členských štátov a dlhodobo sme im mohli hovoriť, váš rozpočet to nebude stáť ani jeden frank. Dnes môžem povedať, vás to bude stať jedno euro. To znamená, že my musíme mať dostatočné rezervy, aby sme zabezpečili e, budúce navyšovania kapitolu. Druhý dôvod, prečo to robíme, je, že členské štáty viac riskujú, keď financujú také projekty, ktoré komerčné banky nefinancujú, financujú ich vďaka nám a samozrejme z toho máme potom isté provízie. A my musíme mať profit, ktorý by vlastne stačil e, na takéto E, operácie. To znamená, že my musíme mať istý zisk, ktorý v súčasnosti dosahuje 1,5 miliardy eur. A pokiaľ ide o vašu poslednú otázku, treba sa pozrieť na konkrétny príklad. A zdá, nezdá sa, že financovanie EIB sa zmenšuje alebo zmenšuje zdroje, ktoré sú určené štátu, kde sa ten projekt nachádza. Je pravdou, že aby sme pritiahli zahraničných investorov, niektoré štáty, najmä africké, dávajú veľké daňové úľavy. Ale to je voľba národného štátu. To je na rozhodnutí členského štátu, či bude veľmi e, veľkorysý. My máme avšak takéto, buď my teda odmietneme, treba totiž vedieť, že napríklad pri banských projektoch my financujeme len asi 15 celkovej sumy, o ktorú nás žiadajú. A v niektorých prípadoch sme takéto financovanie odmietli, pretože ten štát, kde, niekedy sme to odmietli, lebo štát, kde, kde sa tá baň, baňa nachádzala, dostával veľmi málo zisku v porovnaní so ziskom e, tých koncesionárov. A pokiaľ ide o daňové úľavy, tak to je naozaj v právomoci členských štátov. A niekedy sme si všimli, že je to možno trochu príliš veľkoryse. Komisia si žela vyjadriť sa k tejto situácii nie. V tomto prípade budeme pokračovať v našom programe. Ďakujem pánovi e, prezidentovi Majbachovi za, Majbachovi za jeho jasný E, prejav a za jeho ochotu prísť medzi nám. Ja vám ďakujem. Euh, euh, D'accord, je vais l'annoncer. Et...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 Swedish, okay, thank you. It's now my pleasure. Takže s potešením môžem teraz uvítať pána Jacka Diufa, generálneho riaditeľa FAO, Hm, Organizácia Spojených národov, výbor pre potraviny a polnohospodárstvo. Pozvali sme vás na naše vypočutie ohľadom dopadov finančnej krízy na rozvojové krajiny na zajtra, ale keďže už dnes večer musíte odísť z Bruselu, tak sme radi, že ste si našli pol hodinky v rámci vašho nabitého programu na to, aby ste túto pol hodinku strávili s nami a keďže máte len pol hodinky čas, takže vám okamžite odovzdávam slovo. Milí členovia komisie, dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou a privilégiou, že sa môžem obrátiť dnes na vás výbor a chcem vám všetkým poďakovať za milé pozvanie. Ekonomiky z celého sveta sú v recesii. Až na malé výnimky žiadna krajina nebola ušetrená a ako zvyčajne práve tie najchudobnejšie krajiny a najchudobnejšie občania sú najzraniteľnejší. V roku 2009 viac ako jedna miliarda sveta, teda šestina sveta, e, trpí hladom. To je 105 miliónov viac, ako bolo minulý rok. Potravinová svetová kríza bola vyvolaná nárastom e, e, cien základných potravín, ktoré veľmi tvrdo postihli obyvateľov napriek e, napriek medzinárodnému poklesu cien v minulom roku v júli. Ešte stále sú tieto ceny na vnútorných trhoch rozvojových krajín veľmi vysoké. Asi o 20 sú vyššie vzhľadom na e, ceny, e, ktoré platili pred krízou. Poľnohospodári boli penalizovaní e, vysokými vstupnými cenami. Mm, o 120 hnojiva, 115 potrava dobytka a 75 semena. Takisto obchod trpí zvýšenými nákladmi na dopravu E, ktoré sú dôsledkom narastu cien pohonných hmôt. Ekonomická kríza postihla takmer celú, kraj, celú planétu súčasne. No a za takýchto okolností krajiny už nemôžu e, používať zvyčajné nástroje, ako je devalvácia e, a naboj proti kríze. Alebo navyše aj Medzinárodný menový fond hovorí, že investície by mali e, byť o 32 vyššie v roku 2009. Privátne investície v roku 300 e, miliónov dolárov v roku 2008 by sa mohli v roku 2000 výrazne znížiť. Zahraničná pomoc e, najchudobnejším krajinám sa zníži asi o 25 a aby sme to celé uzavreli, tak objem medzinárodnej výroby má poklesnúť o 5 až 9 a ceny exportovaných produktov z rozvojových krajín môžu klesnúť o 15 až 20 v roku 2009. Chudobné domácnosti budú e, sa živiť menej zdravými potravinami a často E, si nemôžu dovoliť zdravotnú starostlivosť alebo vzdelávanie. Vážená pani predsednička, dámy a poslanci, páni poslanci, štrukturálne faktory, ktoré spôsobili potravinovú krízu 2007-2008 sú tu stále prítomné. Poľnohospodárska produkcia v chudobných krajinách je malá. E, miera e, demografického rastu zostáva vysoká E, prístup e, k moderným e, technológiám je problémom. Sucho a záplavy prevyšujú polovicu priemer. Súčasná situácia v oblasti potravinovej bezpečnosti je výsledkom ľahostajnosti roz, roz, vyspelých krajín voči rozvojovým krajinám. A pritom pre tieto krajiny je poľnohospodárstvo významným e, prostriedkom e, existencie. verejná pomoc, e, rozvojová pomoc pre poľnohospodárstva z 8 miliónov klesla na 3,2 miliardy eur z 8 miliard od roku 2004. To znamená o 58 A okrem poľnohospodárstva tá verejná pomoc poklesla o 17 v roku, od roku 1980 na 3 v roku 2006. Trvalé riešenie je zvýšiť produkciu a produktivitu e, poľnohospodárstva v rozvojových krajinách, ale na to je potrebné zvýšiť investície do poľnohospodárstva, je potrebné zlepšiť infraštruktúry v týchto krajinách, a to prostredníctvom E, e, hospodárstva s vodou drenáže, skladovania, úpravy vôd, takisto mikrokredity, e, pôžičky a tak ďalej. Poľnohospodárstvo v rozvojových krajinách potrebuje 44 miliárd dolárov verejnej pomoci pre rozvoj na investície v prospech malých výrobcov. Táto suma je veľmi nízka vzhľadom na 375 miliard dolarov EÚ, e, ktoré boli použité na podporu e, poľnohodárskej produkcie v OECD alebo e, na peniaze, ktoré sa venujú každý rok na zbrojenie. Svetová potravinová kríza však spôsobila, že Poľnohospodárstvo sa vrátilo na program medzinárodných zasadnutí. Poprvýkrát iniciatíva o e, potravinovej bezpečnosti G8, ktorá sa konala v júli a kde som sa zúčastnil, tak tam sa zdôrazňovala potreba rozvoja poľnohospodárstva zo strednodobého a dlhodobého hľadiska a pomoc malým a stredným poľnohospodárom. Na to je potrebné zmobilizovať 20 miliard dolárov USA za 3 roky na poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť. To je povzbudivý signál, e, lebo ho, ale je potrebné, aby bol konkrétne a rýchlo uvoľnený. Ja som celé roky žiadal bez väčších výsledkov o investície do mal, e, malého poľnohospodárstva v chudobných krajinách, aby sa tam dalo čeliť e, potravinovému problému. A dnes som veľmi rád, že vodcovia G8 to teraz pochopili, ale takisto treba upraviť systém riadenia svetovej potravinovej bezpečnosti. Reforma bezpečnostného e, úradu FAO, tak ako to bolo schválené členskými krajiny konsenzuálne minulý mesiac, aby sa táto kontrola stala efektívnejšou, je veľkým výdobytkom. O týždeň začnú práce Svetového samitu šéfov štát a vládov o potravinovej bezpečnosti. Dúfam, že tento summit dos- dokáže dosiahnuť široký konsenzus ohľadne rýchleho odstránenia a totálneho odstránenia hladu vo svete. Krajiny Latinskej Ameriky a Karibiku si tento cieľ stanovili do roku 2025. Zvýšiť pomoc roz, rozvoju a rozvojovým krajinám je takisto nevyhnutné, práve tak, ako aj zaviesť e, toto kontrolovanie e, svetovej potravinovej bezpečnosti. FAO vedie aktivity v oblasti iniciatív proti nárastu cien potravín. A tento program bol otvorený v roku 2007 v decembri s cieľom pomôcť rozvojovým krajinám v prístupe k moderným technológiám za organizá... Naša organizácia zmobilizovala okolo 400 miliónov dolárov z vlastných zdrojov a z rôznych finančných zdrojov. Príspevok 280 miliónov dolárov z USA, Európskej únie v rámci tejto potravinovej e, úľavy je zásadným prvkom pre úspech tejto iniciatívy. Chcem vám vyjadriť skutočne moju hlbokú vďaku vám, Európskemu parlamentu, vášmu výboru, Európskej komisii za vašu veľkorysosť. Európska únia je veľmi dôležitým partnerom FAO pre e, odbornú a finančnú pomoc pre rozvojové krajiny v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja. Európska únia je prvým partnerom FAO, e, pokiaľ ide o príspevky v roku 2009, konkrétne 200 95 miliónov e, e, zdrojov mimo rozpočtových. A to ešte posilní úzku spoluprácu, e, ktorú tieto krajiny majú s Európskou úniou a jej inštitúciami. Ďakujem vám za vašu milú pozornosť. Ďakujem, pán generálny tajomník. keďže máme málo času, navrhnem, aby sme aby sa každá politická skupina obmedzila na jednu otázku, tak lebo pán generálny tajomník e, takto bude mať možnosť odpovedať. Môžem začať pánom Gerencom, pretože on je jediný zo svojej politickej skupiny. Dám mu slovo. Nech sa páči, pán Gerenc ale keby som tu nebol, tak by ste získali čas. Ja mám jednu otázku, pán generálny tajomník, ktorá sa týka spôsobu, ako môžete ovplyvniť e, práve toto spravovanie e, potravín. S Pascalom Lamy sme pred niekoľkými rokmi hovorili o tom, že či treba sa rozhodnúť pre vysoké ceny potravín alebo nízke. E, ceny vysoké, to by znamenalo podporovanie poľnohospodárskej produkcie, nízke ceny odradenie poľnohospodárov, ale svetové vlády nikdy nedali odpoveď. Bolo nám povedané, že to nebola VTO, kto sa zaoberal cenami, alebo teda kto vyvíjal tlak na pokles cien, ale že to bola skôr Svetová banka. Pokiaľ ide o aktérov, ktorí ovplyvňujú svetovú vládu alebo aké je miesto a váha FAO v týchto konzultáciách, keďže tu ide o výbory, ktoré majú sledovať obchodné rokovania a myslím si, že MMF je členom tohto výboru, vrátanie Svetovej banky, ale kde, kde je miesto FAO v tejto štruktúre? Pán Berman za socialistov. Po hlbokom konsenze a solidárnej dohode, pán Diuf, sa vás chcem spýtať, že či máte pocit, že po potravinovej kríze sme svedkami skutočného zvratu tendencií keďže tu ide o investície do vidieka, do poľnohospodárstva mm, vo vidieckých oblastiach rozvojových krajín. Mali sme tu Josefa Širana, Vy, Svetová banka. Dlho sme už o tom hovorili, že je potrebné financovať a spolufinancovať poľnohospodárstvo, že aj rozvojové krajiny by mali sa snažiť o produkovanie potrebného množstva potravín. A myslíte si, že došlo k zvratu v tendenciách, alebo môžete konštatovať, že v tomto smere členovia a najmä Európska únia naozaj dos- dostali svojim sľubom, svojim finančným sľubom. Ďakujem. Parole. Ja si teraz vezmem slovo. Chcem sa vás spýtať, pán generálny tajom, či FAO vypracoval nejaké línie správania, pokiaľ ide o e, dlhodobé prenajímanie ornej pôdy. Druhá otázka. Viedli ste tieto štúdia, pokiaľ ide o limitovanie špeciálnych špekulácii cien tých surovín, ktoré sú potrebné pre ľudský život, alebo či teda používa, aké mechanizmy pri tom používate. No a následne pani Štrifler. Ja mám iba malú otázku. FAO je jedným z hlavných partnerov EÚ. E, pre, my tam dávame mm, asi miliardu eur Väčšina fondov sa tam už tiež zapojila. Ako vy hodnotíte pokrok v realizácii doteraz a myslíte si, že tento nástroj výraznou mierou prispieje k zvýšeniu e, produkcie potravín, najmä pokiaľ ide o lokálne, lokálnych polnohospodárov? Pán Deva, vy ste náš posledný rečník. Ďakujem, pani predsednička. Voda Pracujete v FAO, eh, aby ste eh, skúmali eh, tie nedostatky vody, ktoré teraz zažívame. Nedávno mm, boli správe, že sa začali topiť tibetské ľadovce a tieto jali žltú rieku v Číne a tiež Ganga bude mať menej vody. Teda hovoríme o potravinách a poľnohospodárstve izolovane, ale máme, alebo máme plán aj pre vodu vo vašej práci. Pán generálny riaditeľ, dávam vám slovo. Ďakujem, pani predsednička. Pokúsim sa odpovedať veľmi rýchlo vzhľadom teda na časovú tieseň. Ovplyvňovať e, svetovú správu potravín bol vždy veľký problém. Máme viacero partnerov. Máme partnerov, ktorí financujú poľnohospodárstvo a rozvoj. A práve tam sme mali najvážnejšie problémy, pretože sme prešli zo 17 rozvojovej pomoci, e, ktoré v 70 rokoch išli do poľnohospodárstva a umožnili investície v Ázii a Latinskej Amerike a potom došlo ku drastickému poklesu na 3,2%, na 3,2% a dnes tu máme okolo 5%. To je prvý základný fakt a aktér a tam treba ešte zarátať aj EÚ, pretože v 9. Fede sme mali len 4,9 fondov, ktoré boli určené na poľnohospodárstvo. No a potom sú tu samozrejme ešte banky, ktoré poskytujú túto pomoc. Druhá séria aktérov sú tí, ktorí zasahujú do komercializácie to je VTO, ale aj rozličné regionálne dohody, najmä v oblasti e, spoločnej poľnohospodárskej politiky. A tu na máme aktivity na úrovni colníc, technických alebo obchodných bariér a tak ďalej. Tretia séria aktérov to je PAM, ktorý zasahuje do e, potravinovej pomoci a podľa povahy tejto pomoci, či už ide o fyzickú alebo finančnú pomoc, alebo podľa miesta, kde sa to kupuje alebo nekupuje. Máme tu špecializované organizmy vo financovaní poľnohospodárstva ako FINA, ale zdroje sú obmedzené práve tak ako aj Svetovej banky a regionálnych finančných ustanovizní. No a samozrejme na národnej úrovni sú tu vlády, ktoré prijímajú rozhodnutia v rámci národných rozpočtov a na úrovni národných poľnohospodárskych politík. No a toto všetko treba dať dohromady, aby sme mohli diskutovať o tom, čo sa deje vo vývoji potravinovej bezpečnosti vo svete, o dopade a tendenciách, aby sme našli riešenia. Samozrejme, treba sa spojiť s občianskou spoločnosťou, mimovládnymi organizáciami a tak ďalej. A práve o to sa snažíme v rámci reformy e, výboru e, Svetovej potravinovej bezpečnosti, aby sme priviedli našich partnerov k diskusii o situácii, keď miliarda obyvateľov hľaduje a teda treba o 75 zvýšiť eh, poľnohospodárskú produkciu do roku 2050, keď eh, budeme mať 9 eh, miliárd obyvateľov na planéte. Počas tohto obdobia treba zdvojnásobiť potravinovú produkciu v rozvojových krajinách. Pokiaľ ide o zvrat tendencií, musím povedať, že sú tu isté záchvevy, ale nechcem ísť ďalej, pretože tu bola kríza 2007-2008, teraz je rok 2009 a nemáme dostatočný odstup. Ale prvé ukazovatele sú pozitívne, pokiaľ ide o obnovu investícií v prospech poľnohospodárstva. A teraz tu máme otázku nákupov a prenajmu pôdy. Vy viete, že ja som prvý upozorňoval na to medzinárodné spoločenstvo. Bolo to prostredníctvom článku v, čas, v novinách Le Monde a prebrali to aj Financial Times. Naše servisy v spolupráci s našimi partnermi ako FIDA sme to skúmali a dospeli sme k záveru, že výsledky boli asi dosť znepokojujúce. Teraz pracujeme najmä s Japonskom a s niektorými krajinami, aby sme sa pokúsili dospieť e, k vytvoreniu si morálneho kódexu v oblasti poľnohospodárskej výroby, pretože na jednej strane tu máme privátne investície, ktoré sú potrebné a užitočné a chceme zdvojnásobiť potravinovú produkciu v rozvojových krajinách, ale treba zabezpečiť, aby to bolo v rámci výmeny a aby to nebola nespravodlivá, nerovnosť, nerovná e, výmena, aby sa niekto nezneužíval inštitucionálnu alebo ľudskú slabosť v niektorých krajinách. Špekulácie na trhu s poľnohospodárskymi výrobkami – Musím povedať, že s partnermi sme to skúmali, ale doteraz sme nenašli riešenie, pretože to je na úrovni vnútorných trhov, najmä v Chicagu, kde sa takéto operácie realizujú a tie sa nekontrolujú. Videli sme premiesňovanie fondov, ktoré išli do sektora nehnuteľnosti alebo do iných sektorov v čase krízy. Teda tieto fondy boli v kríze reorientované a dnes so svetovým poklesom tak opäť idú do iných sektorov. Takže aj, a táto situácia bude pokračovať, ak nebudeme mať nejaké medzinárodné pravidlá, nejakú reglementáciu, ktorá by bola aj účinná. To znamená, že miliardy eur e, FAO v súčasnosti e, chce dať k dispozícii 250 až 300 miliónov dolárov a sme veľmi radi, E, že máme také pra- podmienky pracovné s Európskou komisiou, aké máme, pretože po prvý krát mm, sa nám podarilo vytvoriť to, čo nazývame orientované zdroje, určené na pomoc rozvojovým krajinám, kde sú ľudia, ktorí hľadujú, aby mohli produkovať lepšie, aby mali semená, hnojiva, dobytok v prvej etape a v druhej etape a následne pomoc, ktorá by im mala umožniť vytvoriť národný systém výroby semien, ich certifikácie a takisto samozrejme, aby sa aj došlo k zlepšovaniu jednotlivých e, druhov e, poľnohospodárskych plodín. Teda ide tam o spoluprácu s výskumom. My distribujeme aj hnojiva, ale želali by sme si už e, prejsť do fázy, kde by sa vyrábali tieto hnojiva v krajinách, ktoré ich potrebujú, to je druhá fáza. A v tretej fáze e, e produkcia týchto hnojí v krajinách, ktoré disponujú zdrojmi ropy a fosfátmi a inými e, prírodnými hnojivami. A pokiaľ ide o úlohu tohto nástroja, tak my očakávame konsolidáciu v rámci záväzkov, ktoré boli prijaté v Akile ohľadne mobilizácie 22 miliard dolárov. Pôvodne išlo o 20 miliard dolárov na 3 roky 2009, 2010, 2011. No a samozrejme, že časť tohto príspevku príde aj z Európskej únie. My dúfame, že skúsenosť, e, ktorá je po ktorej bude nasledovať dopadová štúdia pre každý projekt. Dúfame, že nám to ukáže, že čo to prinieslo tým konečným užívateľom na úrovni poľnohospodárov, importu a tak ďalej. Dúfame, že všetky tieto údaje budú môcť posilniť a rozšíriť tento typ činnosti a že teda budeme mať trvalé výsledky. K otázke vody, samozrejme čistá voda je zdrojom života pre ľudí, zvieratá alebo aj pre plodiny polnospodárske a preto jednou z našich prvých priorít je posilniť náležitú kontrolu zdrojov vody, pre všetkým v Afrike, tam, kde máme len 7 obrábateľnej pôdy, ktorá je zavlažovaná v porovnaní s 30% v Ázii a v subsahárskej Afrike sú to iba 4%. To znamená, že celkové sa dá povedať, že 96% pôdy závisí od dažďa a od v podstate klimatických podmienok a pri klimatických zmenách dochádza k väčším extrémom a navyše, ako určite viete, klimatické zmeny stiažia situáciu stiažia zabezpečenie e, dostatku vody, pretože bude viac súch a to sa môže potom premietnúť aj do závažných politických problémov, pretože 40 sladkej vody prekračuje hranice v podstate štátov, čiže tu dochádza určitej konkurencii v boji o vzácny zdroj. A vzhľadom rastúce rastúci počet obyvateľstva, rastúci počet obyvateľstva sa situácia ešte zhorší. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ, za vaše vysvetlenie, aj za to, že ste prišli medzi nás. Želáme vám veľa úspechov po plnení vašej mimoriadne dôležitej úlohy. Ďakujem pekne. Ďakujem. grand plaisir. Et je voudrais... Takže prechádzame na ďalší bod nášho programu, ktorou sú voľby v Mozambiku. 22. oktobra došlo k v podstate k simultáne k viacerým voľbám v Mozambiku. Európska únia tam vyslala pozorovateľov pani Jana Al. Fiona Al bola pozorovateľkou Eh, šéfkou pozerateľskej komisie a pán Dan Fredan mal, Dan Preda mal na starosť pozorovanie volieb v parlamente. Dnes eh, pani Fiona Ol nám poslala svoju predbežnú správu, keďže tá záverečná správa v podstate bude až o dva mesiace. Žiaľ, eh, pani Ol sa ospravedlnila pretože nemôže prísť medzi nás, takže žiaľ. Na rozdiel od nej však pán Kristian Dan Preda je medzi nami, takže čakám ešte na záverečnú správu a zatiaľ odovzdám slovo pánovi Kristian Van Preda, aby sa s nami podelil o zistenia, predbežné zistenia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Len stručne vám predložím niekoľko záverov delegácia pozostávala z viacerých členov Európskeho parlamentu. Presne nás bolo sedem. Pán Jose Manuel Fernández, pán Sebastian Bodo zo skupiny EPP, pán Rolian pán Vital Mirojera a pán Paolo Arverš zo skupiny sociálnych demokratov a pán Miguel Portáš zo skupiny GUEM. Teda bolo nás sedem a pozorovali sme volebný proces 26. až 30. oktobra, tak ako ste spomenuli, prebehli v Mozambiku voľby 28. oktobra. Pán Berman mali takisto s nami, mal predsedať našej skupine, ale e, bol pozorovať voľby v Afganistane a na poslednú chvíľu teda bol nahradený pánom e, Luis Paulo Alversom. V Mozambiku prebehli tri voľby, voľ, prezidentské voľby, parlamentné voľby a poprvýkrát sa tam zorganizovali aj regionálne voľby alebo voľby do provinčných zhromaždení. V, čas, v deň volieb naša delegácia navštívila viacero hlasov, volebných okrskov, sedem členov našej delegácie sa rozdelilo na, do troch skupín. Jedna zostala v hlavnom, hlavnom meste Naputo, Druhá skupina išla do v podstate okolia hlavného mesta a tretia skupina išla do Bejra, čo je druhé najväčšie mesto. Z Bejra primátor Bejra bol jeden z kandidátov na prezidenta a zakladateľ politickej strany demokratického hnutia za Mozambik. Bol členom bol jednou v podstate z predstaviteľov jednej z veľkých strán. A teda večer pred voľbami sme sa opätovne stretli eh, v rôznych volebných okrskoch eh, sme pozorovali sčítanie hlasov. Bol to dosť zdlhavý, pomalý proces a niekedy komplikovaný. Niekedy trvala 6 či 7 hodín, aby sa spočítalo 200 či 300 hlasovacích lístkov a počas hlasovania bolo potrebné prijať aj určité ochranné opatrenia. Všeobecne sa dá povedať, že v tých, na tých hlasovacích miestach prevládla, prevládla taká nálada priateľská, pokojná, zástupca veľkých strán tam boli vždy prítomní. Bolo to dobre zorganizované, aj keď účasť na voľbách bola nižšia ako pri predchádzajúcich voľbách miestami sa vyskytli situácie, že ľudia museli čakať v rade, ale to bola skôr výnimka. Samozrejme sme sa stretli aj s hlavnými kandidátmi na prezidenta. V podstate boli tu traja kandidáti troch politických strán. Prezident Kabu za pán Lakama a pán David Simago za NDN. Takisto sme sa stretli aj s pozorovateľmi v rôznych delegácií, aj národných pozorovateľov, napríklad e, predstavitelia donorských krajín a predstavitelia Národnej volebnej komisie, takže dostali sme nejaké informácie o kladom organizácii volebného procesu, o kandidátoch, o médiách, v podstate všetky aspekty procesu volieb Mm, sme získali informácie o všetkých aspektoch a je to uvedené v tej predbežnej správe, ktorú vypracovala pani Fiona Hall. A táto správa bude predložená, respektíve bola pádom predložená 30. oktobra. Chceli by sme sa poďakovať pani Fione Hall a jej spolupracovníkom a dlhodobým pozorovateľom, ktorí boli priamo v teréne niekoľko týždňov, ktorí analyzovali rôzne aspekty celého volebného procesu. Chcel by som zdôrazniť dve veci Poprvé, tá prvá záležitosť je trošku citlivá. Situácia nebola ľahká, pretože určití členovia Európskeho parlamentu, určití členovia delegácie Európskeho parlamentu nesúhlasili so závermi misie únie. V podstate tá delegácia tam bola už niekoľko týždňov a tie analyzovali rôzne aspekty, právne aspekty, Eh, aspekty eh, médií, eh, zastrašovania kandidátov a niektorí členovia absolútne nesúhlasili s tým predbežným vyhlásením, ktoré bolo vypracované hneď po voľbách a v ktorom boli zohľadnené v podstate skúsenosti tých dlhodobých pozorovateľov za niekoľko týždňov. Takže po diskusii a členovia delegácie sa nevedeli dohodnúť ne, nesúhlasili so správou, ktorú predložila delegácia. To znamená, toto predbežné vyhlásenie nezískalo podporu členov Európskeho parlamentu, ktorá však zároveň táto delegácia Európskeho parlamentu bola súčasťou väčšej delegácie Európskej únie, čo vyvolalo trošku napätia a trošku nám stiažilo situáciu museli sme sa dohodnúť na určitom kompromise. Fiona Hall predložila závery e, dlhodobej pozorovateľskej misie a čo sa týka parlamentnej delegácie, my v podstate sme sa vyjadrovali e, k samotnému dňu, e, volebnému dňu a ja som sa zúčastnil spoločnej tlačovej konferencie, kde si som chcel zdôrazniť dve základné, dva základné body. Poprvé, počas dňa volieb Mozambičania mali možnosť slobodne sa vyjadriť a slobodne hlasovať. Neboli tam žiadne obmedzenia, čo sa týka hlasovania, slobodného hlasovania, slobodných volieb. A po druhé, zaznamenali sme množstvo mladých ľudí v volebných miestnostiach a množstvo žien ktoré nielenže prišli voliť, ale v tých volebných miestnostiach boli ženy, ktoré vyhodnocovali a v podstate spočítavali hlasy. To sme zdôraznili už predtým, ako dojde k zverejneniu celkovej komplexnej správy Avšak je zaujímavé e, všimnúť si aj to, o čom hovorí tá dlhodobá pozorovateľská delegácia, pretože veľmi, veľmi zaujímavým spôsobom nadviazali kontakt s delegáciou členov poslancov. My ako poslanci sme tam boli iba na zo pár dní a boli sme, stali sme sa súčasťou tej dlhodobejšej pozorovateľskej misie EÚ. Myslím si, že je tu pán Teroni a takisto aj členovia sekretariátu. Chceli by sme sa im naozaj veľmi pekne poďakovať za ich naozaj cennú pomoc a ak máte nejaké otázky, rád na ne odpoviem. Ďakujem pekne. Komisia, nech sa páči. Komisia sa chce vyjadriť k tejto misii v Mozambiku? Nie? Áno? Nech sa páči. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. My sme z volebnej delegácie. My by sme chceli poďakovať, poďakovať sa pani Hall za uh, tú správu a uh, my by sme boli radšej, ak by teda mohla odpovedať pani Fiona Hall, keby tu bola bývalá. Pán Deva, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som na úvod sa chcel poďakovať pánovi Bredovi za, Bredovi za vynikajúcu správu ohľadom toho, čo sa uh, udialo. Ja som robil na mno, bol na mnohých pozvateľských volebných misiách, čiže mám veľmi jednoduchú otázku na neho. Koľko volebných miestností navštívili členovia Európskeho parlamentu ako pozorovatelia v deň volieb a koľko volebných miestností navštívili dlhodobí pozorovatelia, respektíve pozorovali ten volebný proces? Pán Kašman, máte slovo? Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som mohol odpovedať na otázku pána. Naštívili sme 785 v 84 zo 140 vorebných okrskov. Tí pozorovatelia, hej? Čiže to, je, to sú aj krátkodobí, a dlhodobí pozorovatelia, pretože tu je určitá zmes. A preto si kladiem aj túto otázku. Pýtam sa, tak ako podstate predchádzajúci hlavný pozorovateľ v je potrebné byť v krajine dlhšie ako zo pár dní počas prípravy volieb aj počas samotných volieb a chcem povedať, že je veľmi dôležitá veľmi dôležitá je misia volebných pozorovateľov, predovšetkým čo sa týka tých volebných pozorovateľov. Je to kritické eh, vo veľkej časti sveta zozbierať informácie, naviazať vzťahy s mimovládnymi organizáciami, s národnými volebnými komisiami a vyhodnotenie aj situácii médií v príprave na voľby. Takže prečítal som si predbežné prehlásenie. Musím povedať, že je to veľmi dobré prehlásenie, ktoré stavia na novom modeli, po ktorý pokiaľ viem prijala komisia nedávno. Moja otázka, pretože to nie je v tomto prehlásení uvedené. Tu sa uvádza o tom, že tam nebol dostatok opatrení, ktoré by zabezpečili transparentnosť. Môžem sa opýtať, vzhľadom na čo? Vzhľadom na hlasu samotné voľby alebo na úrovni konsolidácie údajov z volebných miestností v tom ďalšom procese. Na by som rád počul odpovedť na túto otázku a neviem, či teda je to vhodné alebo nie, ale ak chceme mať priebežnú a dlhodobú analýzu a prehľad takýchto volieb, alebo teda pozorovateľských misií. Neviem, čo povedia ostatní, ale ja si myslím, že by bolo dobré, ak by na záver, aspoň toho predbežného prehlásenia, boli uvedené mená zástupcu šéfa pozorovateľov a mená toho jadra týmu, pretože bolo veľmi dôležité vedieť, e, ktorí sú tí v tom jadre týmu, e, podstate, či to bolo príliš úzke alebo príliš široko. Pretože ak sa to zúži, tak sa dostávame do problémov, podľa mňa. Ja tu nehovorím o problémoch, ktoré som zažil či nezažil, ale hovorím o tom, že keď sa príliš zvyknete na to, že už vopred e, máte určitý posudok alebo predstavu o situácie, skôr ako prídete do tej krajiny, potom celá tá misia pozorovateľská môže byť spochybnená. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Kačmarek. Ďakujem pekne, pani predsedničke, aby som sa chcel poďakovať za správu. Súhlasím s pánom Kašmanom v tom, že dlhodobí pozorovatelia sú mimoriadne dôležití. Je tu jedna vec, ktorá ma trošku trápi v, tomto, v tejto predbežnej správe. Odvolávame sa tam na informácie cez elektronické médiá v oktobri ešte pred voľbami. Nebudem to tu citovať, ale hovorilo sa tam o tom, že 44 až 45 hlavného vysielacieho času hlavných staníc bolo vyčlenených pre súčasnú vládnu stranu, zatiaľ čo zvyšný vysielací čas bol rozdelený medzi ostatných konkurentov. A tu hovoríme že to, ten pomer je rozumne primeraný, vyvážený? Neviem, poviem to rovno. Ak by sme mali takú situáciu v Európe, v niektorom členskom štáte, ak by vládnúca strana využívala 40 5 hlavného vysielacieho času v rozhlase a televízii, ak by sme tvrdili, že to je primerane vyvážený postoj, tak asi by sme sa stretli s problémom, že by nám niekto povedal, že sme sa zbláznili. Čiže tu nám máme dvojitý meter pre Afriku, keď tvrdíme, že 45% pre vládnúcu stranu je primeraný, rozumný. Takže možno by bolo dobré pridržať sa samotných faktov bez nejakej, nejakého komentára k tomu, ak chceme povedať, že ten pomer je vyvážený. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Predá. Chcete zareagovať? Áno, veľmi stručne s tými informáciami, ktoré mám k dispozícii, môžem povedať. Niekoľkými slovami si ja vyjadriť k podstate k tomu členovia parlamentu, členovia tej parlamentnej delegácie sa stretli s tým veľkým pozorovateľským týmom. Spomína sa to aj v tej predbežnej správe a celkové členovia parlamentu navštívili okolo 60 volebných miestností. Z tých 782 volebných miestností, ktoré navštívili ostatní pozorovatelia. Takže my naozaj sme zohrali iba maličkú úlohu v tých troch regiónoch, o ktorých sa tu hovorilo, to znamená v hlavnom mieste, predmestí hlavného mesta a v Bejre. Ale čo sa týka jednotlivých aspektov volieb, systematicky sa to spomína v správe Fiony Hall, že tu boli problémy s transparentnosťou a problémy s postupom registrácie kandidátov. To e, padlo do oka pozorovateľom priamo na mieste. Veľký počet kandidátov sa jednoducho nemohli zaregi- zaregistrovať, bola im odmietnutá možnosť zaregistrovať sa. Oficiálny názor, názor volebnej komisie je taký, že vzhľadom na volebný zákon ktorý je veľmi prísny, veľmi racionálny, veľmi prísne sformulovaný a naozaj sa uplatňoval e, doslova. To znamená, vzhľadom na prísne dodržiavanie litery zákona muselo dojsť k odmietnutiu registrácie niektorých kandidátov. Takže ten oficiálny názor je taký, že v podstate vzhľadom na ten rigorózny prístup k výkladu zákona mm, niektorí kandidáti sa nemohli zaregistrovať, ale keď si pozrite časť správy demokratického hnutia za Mozambik, tak e, tu sa hovorí aj o zastrašovaní e, zo strany, ktorá, zo strany strany, ktorá je pri moci. A čo sa týka médií, pán Kašman v podstate nadviazal na to, čo sa tu uvádza. Vládnúca strana dostala 46,5 vysielacieho času a ostatní dostali 54 ale Mozambiku dominuje Frelimo, ktorý má veľký počet miest v parlamente, čiže to bolo v podstate logicky proporčné. Bolo to proporčné vzhľadom na ich počet miest v e, poslaneckých miest a keď si pozrieme na odhadované výsledky, pretože konečné výsledky ešte nemáme, tak e, zistíme, že Free Limo a jej hlavný hlavní kandidáti, pán Muzima, v podstate dostali viac ako 70 hlasov, čiže naozaj um, dominovali v tých voľbách. A Takže samozrejme v tej správe pani Fiony Hall je to jasné. A ešte raz by som sa jej chcel poďakovať za vynikajúcu prácu. Ďakujem pekne. Takže dostávame sa ešte k poslednej, pardon, Zabudla som ešte na jedno vystúpenie. Pán Kašman? Nie, nezabudli. Pani predsednička, ja som položil otázku, ktorá bola zamieraná na komisiu v zmysle toho, či budú nejaké problémy v tom, aby v tej predbežnej správe alebo v záverečnej správe sa uvádzali mená zástupcu hlavného pozorovateľa, ako aj členov jadra týmu. Ďakujem pekne. Komisia, áno, ďakujem, môžem zareagovať na to. Nemyslím si, že s tým by mal byť nejaký veľký problém. Niektorým hlavným pozorovateľom sa to asi nemusí veľmi páčiť, ale vždy vo vynimočných prípadoch, tak ako to bolo v prípade poslednej misie v Afganistane, z bezpečnostných dôvodov sme neuviedli mena ale vždycky systematicky uvádzame mená kľúčových pozorovateľov, krátko aj dlhodobých, čiže to kľudne môžeme tieto informácie zverejniť, ale myslím si, že je to v podstate na hlavného pozorovateľa pri, v každej misii, ale myslím si, že by všeobecne nemal byť s tým problém. Nech sa páči ešte raz. Áno, veľmi stručne. Pani predsednička, ja si myslím, že by to bolo vhodné. Ja si nemyslím, že by to malo byť ponechané na rozhodnutie hlavného pozorovateľa. Sú to peniaze európskych daňových poplatníkov veľmi produktívne prezentované. Musíme mať otvorenosť a úplne transparentnosť a preto jednoduchý spôsob by bol taký, aby meno zástupcu hlavného pozorovateľa, ako aj mená členov jadra týmu boli v prílohe záverečnej správy. A to je odporúčanie, ktoré dúfam, že komisia môže akceptovať v zmysle transparentnosti. Keď nič pre nič iné, tak už aspoň preto, že je to v súlade s nariadením z roku 2001 ohľadom e, prístupu verejnosti e, k dokumentácii. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže teraz prechádzame na ďalší bod nášho programu. Máme na to hodinu a pol, je to veľmi dôležitý bod. Ja by som rada upozornila vašu pozornosť pre všetkým na tých, ktorí odchádzajú z miestnosti, že tento bod je veľmi dôležitý a dúfam, že sa v hodnom počte zúčastníte našej diskusie. Takže prechádzame na Bod 10. E, koherentnosť politiky Európskej únie pre rozvoj a e, e, koncept ODA, oficiálna rozvojová pomoc plus. Bude to našim programom na najbližšie mesiace diskusia o koherentnosti politiky pre rozvoj, ako aj koncept ODA+. Ako viete, Európska komisia 17. septembra zverejnila oznámenie na základe medziročnej správy o politickej koherentnosti pre rozvoj, v ktorej zastáva celoeurópsky, celoúniový prístup k koherentnosti politiky pre rozvoj a nový koncept, ktorý bude vychádzať na využití ODA ktoré by mohlo hľadať nové zdroje financovania pre rozvoj, tzv. koncept ODA+. To je záležitosť, ktorú by sme naozaj mali náležite ošetriť a e, zanalizovať zo všetkých možných uhlov pohľadu. Naša výmena názorov v podstate počas našej výmeny názorov tu máme potešenie mať tu aj zástupcu komisie eh, François Moro, eh, vedúceho útvaru a eh, povereného riaditeľa štúdií zamerané do budúcnosti a takisto tu bude aj pani, pán Andrea Maximovič, členov, členka rady Concord a Nils Kaiser, programov Murphy, predstaviteľ Európskeho centra pre riadenie rozvojovej politiky. Títo traja sa zúčastnia diskusí na našej zaujímavej téme. Na úvod by som rada odovzdala slovo spravodajkyni Frančiska Keller, ktorá predstaví hlavné body pracovného dokumentu, ktoré slúžia ako základ našich diskusí a potom dám slovo komisii a jej odborníkov. Pani Kellerová, máte slovo, máte 7 minút. Thanks a lot. Well, then I will... Ďakujem pekne, pokúsim sa byť stručná. Ako viete, policy coherence, teda súlad politiky, sa definuje ako systém maximalizovať e, e, koherentnosť politiky medzi vládnymi orgánmi a vytváranie synergických efektov, aby sa dali plniť e, medzinárodné ciele. Teda v zásade musíme zabezpečiť, že žiadne politiky nebudú proti cieľu rozvoja. A cieľ, celkový cieľ rozvoja je znižovanie chudoby. Ale e, mnohé opatrenia a politiky EÚ v iných oblastiach e, sú v rozpore s týmto cieľom znižovania chudoby. Teoreticky EÚ e, vie o tomto probléme a používame odhodlanú koherentnosť politiky pre rozvoj napríklad v Maastrichtskej zmluve a ešte silnejšie v Lisabonskej zmluve. Výbor bude reagovať s správou vlastnej iniciatívy na druhú správu PCD od komisie a na nezdávne oznámenie od komisie. Správa a komunikácia sa majú privítať, ale ostavujú ešte isté kritiky a pochybnosti. Oznámenie komisie v mnohých aspektoch je príliš pozitívne bez toho, aby podložil svoje slova a príliš vágne a zastiera kritické body. Odhodlanie PCD komisie teraz nie je podporené sankciami, ktoré by mohli e, zabraniť EÚ prekračovať PCD a nie je žiadny postoj, postup, ako by sa prijímali sťažnosti ktoré by mohli podporovať e, nesúlad politiky. Ešte však je obmedzený zmysel v dlhodobom plánovaní a nie žiadne strategické myslenie o tom, ako zabezpečiť podporu pre PCD v dlhých obdobiach, ktoré pokrývajú obdobie viacerých vlád. Preto PCD treba vnímať ako dlhodobé snaženie a to je osobitne dôležité a, život, a kľúčové. Chcem zvrazniť pár príkladov e, nekoherentnosti, ktoré môžeme nájsť v energetike a v ochrane pravdušieho vlastníctva a v obchode a financiách. Čo sa týka klimatických zmien, EÚ e počíta s príliš malými finančnými prostriedkami pre prispôsobenie a znižovanie dôsledkov v rozvojových krajinách. Nespomína dopady politik EÚ a biopalív na využívanie použitia pôdy a takisto na odlesňovanie a konkurenciu s výrobou potravín. Niekoľko štúdí ukazuje, že politika EÚ, ktorá agresívne podporuje biopalivu a ich výrobu, má rôzne negatívne dopady na rozvojové krajiny a životné prostredie. Výroba potravín je spochybnená výrobou biopalív a je to bežná prax a ekologická bilancia biopaliv je veľmi zlá. Veľké oblasti dažových pralesov sa ničia, aby sa e, našla pôda pre výrobu biopalív. EU podporuje energetické projekty na základe fosílnych palív a toto neuľahčuje skutočný prenos technológií kvôli ochrane pravdušeného vlastníctva umožňuje členské štáty vyrovnať veľkú časť e, svojich povinností znižovania skleníkových plynov. Je to čudné z hľadiska vývoja, že Ehm, práva ochrany duševného vlastníctva boli vybraté ako jedna z piatich priorit. Čo sa týka práva ochrany duševného vlastníctva, opatrenia EU ukazuje jasnú tendenciu ochrany záujmov spoločnosti EU. Rozvoj krajiny je len, že nemajú prístup k novým technológiám, medicíne a bodom, ale tiež často ich obmedzujú patenty na domáce rastliny. Čo sa týka bezpečnosti EÚ, e má to katastrofálny dopad e, na potrebnú bezpečnosť rozvojových krajín. Vývoz vlastných poľnohospodárských výrobkov EÚ ničí trhy na rozvojových krajinách. Prvky spoločnej poľnohospodárskej politiky sú v rozpore s rozvojovými cieľmi, a to v zásade, a oznámenie komisie to ani nespomína hlavne v oblasti obchodu, a e, tu vidíme vyššiu mieru nesúladu politikou. Stratégia Globálna Európa, ktorá konkuruje vo svete, podporuje vývozný obchodný model, ktorý mm, podporuje vývoz e, spoločnosti EU na úkor rozvojových krajín a zanedbáva znižovanie chudoby. Trvalosť rozvojových krajín je, e, prístup na trh z rozvojových krajín je stále obmedzený a podmienili liberalizáciu otvorenia trhu v týchto krajinách dohody o vzájomnom obchode nemajú jasný aspekt e, a rozvojové ciele. Otázka financovania sa vôbec nespomína v komunikácii. Komisie hoci finančná architektúra sveta má vážny dopad na rozové krajiny. Prepojenie medzi rôznymi oblastiami priorít e, sú zabudnuté v procese PCD, ako to bolo doteraz. Chcel by som teda vedieť od komisie, ako budete riešiť tieto nesúlady. Čo sa týka koncepcie ODA plus a e, toho prístupu pre celú EU, ktorý bol predložený a prezentovaný komisiou, súhlasíme, že pomoc nestačí a treba dotačné finančné toky v rozvojových krajinách. Ale prístup ODA plus obsahuje nebezpečie, že členské štáty EÚ sa odkryli od svojho cestovného plánu, aby znižili 0,7% cieľ Rozvojová spolupráca nesmie byť sprivatizovaná a pridelovanie súkromného kapitálu nesmie byť prioritou. Okrem toho, peniaze ODA nesmú byť použité e, na podporu financovania ODA. Nemôžno ich započítať ako financovanie ODA. Finančné toky nemôžno kontrolovať a často aj e, najchodobnejší nemajú prospekt z finančných trkov, ako napríklad e, vývozné kredity alebo požičky v súkromnej sfére môžeme podporať tieto božičky, ale nemôžeme eh, byť zodpovední za ich dopad a nemôžeme ani preukázať, že eh, slúžia svojmu prvotnému účelu. A táto vec sa nemá diskutovať v rámci PCD. Nie je to vec o koherentnosti politiky pre rozvoj. A celkovo celý prístup únie je stále veľmi vágný a skutočné plány a dopady treba vyjasniť a to by som rada vyžiadala od komisie. Nie je jasné, ako znižovanie v oblastiach politiky v PCD sa preskúma od roku 5 až 12 a potom budú politiky EU viac v súlade. Tiež nie je jasné, ako a s ktorými kritériami boli vybrané týchto 5 nových priorit. A preto sa chcem opýtať komisii pár otázok, ktoré dúfam môžete zodpovedať na konci. Poprvé, vo vzťahu k piatim prioritám, ako boli tieto vybrané, s akými kritériami a prečo ich je 5? A či účastníci z rozvojových krajín boli zapojení do výberu týchto piatich priorít? A čo sa stane s tými ďalšími nesúladmi, hlavne v obchode, poľnohospodárstve, rybolove a financiách, ktoré nie sú zohľadné v týchto piatich prioritách? Piatá otázka, prečo komisia nezahrnula žiadne referencie na poslednú správu EP? Prečo ste nezohľadnili výsledky poslednej správy v poslednom oznámení a aké sú reakcie komisie na tieto otázky a požiadavky z poslednej správy, napríklad čo sa týka lesov a predaja dreva? Aké sú kritéria v neformálnom um, pracovnom pláne PCD pre výber uh, politických iniciatív, ktoré budú skúmané, či majú dopad na rozvojové krajiny? Rozvojové krajiny a ich uh, záujmy sú v skutočnosti vylúčené z hodnotenia dopadu PCD a ako teda komisia môže zabezpečiť, že väčšia účasť rozvojových krajín bude zabezpečená? porovnávacie kritéria, indikátory pre meranie mm, PCD chýbajú, teda ako komisia vlastne meria PCD. A nástroje pre zabezpečenie zodpovednosti a záväzkov pre PCD chýbajú v členských štátoch. Hoci e, komisia si uvedomuje, že mm, meranie PCD je na čase, e, nemá konkrétny nástroj. Teda aký konkrétny nástroj komisia navrhuje, aby zrealizovala PCD? A mm, posledná otázka je na nás všetkých tu vo výbore. A to je tiež dlhodobý pre, projekt pre nás všetkých, že ako my môžeme zakotviť a zlepšiť PCB v parlamente medzi výbormi a tak ďalej. A ako môžeme zakotviť a zlepšiť PCB v EÚ. Takže mám veľa otázok eh, o tomto oznámení, ale to preto, že je veľmi vágne a Mm, len naznačuje, ale nedáva odpovede, že čo presne znamená celý ten celo EU prístup a čo znamená ODA plus a ako môžete zabezpečiť, že nebudete znižovať e, ciele rozvojových fondov. Takže e, budem vďačná za odpovede od komisie. Ďakujem pekne. Komisia má slovo. Thank you, Mrs. Chairperson. Ďakujem, pani predsednička. Najprv sa chcem poďakovať pani Keller za jej veľmi jasnú prezentáciu. Na začiatok by bolo asi dobre vyjasniť, že toto oznámenie v žiadnom prípade nie je zhrnutie tej správy. Toto sú dva odlišné dokumenty a samozrejme tá správa PCDEU obsahuje oveľa viac o každej téme, vrátane tých, ktoré sú spomenuté v pracovnom papieri od pani Keller. A určite aspoň z časti poskytuje isté odpovede na vaše otázky. K tým sa vrátim. Takže oznámenie treba vnímať samostatne od správy a práva je postavená v štruktúre okolo 12 politických oblastí, v ktorých EÚ prijala konkrétne záväzky, čo sa týka koherentnosti v roku 2005, to znamená rybolov, poľnohospodárska politika, energetická politika, to sa tam rieši. A myslím, že správa je trošku viac vyvážená ako to zaznelo v prezentácii pani Keller. Myslím, že správa sa pokúša hodnotiť aj pozitívne, aj negatívne stránky pokroku alebo nedostatku pokroku, čo sa týka politických cieľov rozvoja v rámci EÚ Každá politická kapitola má na konci ocek, ktorý sa nazýva eh, otvorené nedoriešené otázky a to sú práve tie, ktoré sme identifikovali ako oblasti, kde ešte treba vykonať prácu. Takže myslím, že v tomto ohľade je to dobre vyvážené. Teraz k tomu oznámeniu. Toto oznámenie zachádza nad rámec týchto 12 politických oblastí. Sú tu tri ústredné posolstva v našich návrhoch a to vychádza z troch rokov našej práce na PCD, keď sme sa snažili podporiť agendu PCD v EÚ a EÚ nielen e, mám na mysli komisiu, ale aj radu, členské štáty a pokiaľ sa dalo, tak aj Európsky parlament. V našich návrhoch máme dve posolstva. Najprv, aby sme si zvolili viac aktívny prístup e, pre rozvoj koherentnej politiky. Keď riešime globálne politické priority, myslíme, že EU by mala rozvíjať zložku vonkajšieho rozvoja. Potrebujeme prístup k PCD, ktorý je viac orientovaný na zdroje. Napríklad v globálnej potravinovej bezpečnosti, túto sme identifikovali, a táto určite sa nerovná poľnohospodárskej politike. Ak chceme byť naozaj proaktívni v tom eh, rozvojovom prvku eh, našich opatrení a politík EÚ voči globálnej potravinovej bezpečnosti. To znamená, že budeme eh, riešiť obchod aj poľnohospodárskú politiku a z časti aj klimatickú a ekologickú politiku a tiež otázky energetické a tu um, mám na mysli debatu o biopalivách a tak ďalej. Teda jedna z týchto veľkých globálnych víziev sa nerovná jednej eh, špecifickej politickej oblasti. Takže tých 5 eh, globálnych víziev v skutočnosti pokrýva eh, možno aj viac ako tých 12 politických oblastí, o ktorých hovoríme v správe. Druhé hlavné posolstvo v našom oznámení je skutočnosť, že finančné toky, iné ako len rozvojová pomoc, sú dôležité pre rozvoj a často ešte dôležitejšie ako ODA, minimálne čo do objemu. Toto samozrejme vôbec neznamená, že zanedbávame ODA a že máme za to, že ODA nie je dôležité. To je určite nesprávne chápanie, ale my vieme, že pomoc je potrebná a potrebujeme pracovať na tom, aby sme zvýšili ekologický prospech z týchto všetkých finančných tokov, či už e, oficiálnych alebo súkromných, či už v jednej politickej oblasti alebo inej. Samozrejme otázka je, ako tieto mimo ODA toky prispôsobovali viac e, priaznivé pre rozvoj. A toto v rámci agendy PCDA, nástrojov a mechanizmov, ktoré popisujeme v našej správe, by sme mali robiť oveľa viac. Možno nájsť príklady v oblasti migrácie, kde sa snažíme použiť isté príklady a iniciatívy a my alebo členské štáty, keď e, robíme iniciatívy, aby sme e, znižili náklady na prevod peňazí e, domov a tým znižíme zvýšime hodnotu prevodov do zahraničia. Čo sa týka bezpečnosti, keď sa snažíme robiť bezpečnostné intervencie aj občianske, aj vojenské, viac v súlade s e, našimi politickými cieľmi, tak zase zvyšujeme ekologické prospechy z týchto intervencií. To znamená, týmto znásobujeme dopad e, potenciálu e, tých mimo odliatokov v prospech rozvoja. Financovanie klimatickej ochrany je ďalšia oblasť, eh, kde musíme zabezpečiť súlad s rozvojom a to by malo byť naozaj politická priorita. Tieto návrhy, ktoré sú v našom oznámení, priamo vychádzajú z hodnotenia eh, dvoch správ o PCD, ktoré sme urobili, teda správu v roku 2007 a správu, ktorú sme vydali minulý september prvom rade pomoc sama o sebe nestačí a myslím, že váš pracovný dokument uznáva túto vec a politiky iné okrem rozvojovej zohrávajú kľúčovú úlohu pri budovaní kapacít, čo týka pokroku rozvojových krajín voči plneniu rozvojových cieľov. Teda PCD v tomto zmysle treba vnímať ako dodatočný príspevok k rozvoju. Toto v žiadnom prípade nenahradzuje ODA. Toto je e, niečo navyše a ži, e, to tak chápala Európska komisia v oznameniach od roku 2005 až po oznamenia v roku 2009. Druhé ponaučenie je, že PCD je veľmi ťažký proces. Je to zložitý proces, ktorý zahrňa mnoho hráčov, inštitúčných hráčov a aj nad rámec inštitúcií mnohých hráčov v súkromnej sfére a v občianskej spoločnosti. A je potrebné využívať e, túto koncepciu účinnejšie a proaktívnejšie. A preto sme navrhli, aby ďalšie 2-4 roky sme vypracovali skutočný pracovný program, čo doteraz sme nerobili, teda ozajstný pracovný program, kde môžeme mm, zaujať politické iniciatívy pre zlepšenie PCD. Takže toľko v zmysle týchto dvoch hlavných posolstiev nášho oznámenia. Ako som povedala, toto oznámenie vôbec nie je sumárnou správou. Neviem, či stojí za to prebrať všetky e, sektory a kapitoly. Napríklad e, v obchode tá, strana, tá správa má 20 strán o obchode v PCD správe, kde analizujeme pokrok alebo nedostatočný pokrok e, v DDA, Doha Development Agenda, kde tiež analizujeme proces vyjednávania EPA a kde diskutujeme o pravidlách e, Aid for Trade, kde pomáhame rozvojovým krajinám, aby mali prospekt z vylepšených obchodných príležitostí. Tiež tam diskutujeme o regionálnej integrácii a diskutujeme aj o obchodných e, prvkoch poľnohospodárskej politiky čo sa týka surovín, toto je nová oblasť pre komisiu. Ako viete, komisia prijala oznámenie začiatkom tohto roku a čo sa týka následnej práce, postupne zostavujeme odbornú skupinu, ktorá má zabezpečiť, že rozvojový prvok, o ktorom sa stručne hovorí aj v oznámení komisie, ktorá bola vydaná začiatkom tohto týždňa, alebo začiatkom tohto roku, e, ktorá stanovuje kroky pre e, zlepšenie správy a nakladania s e, surovinami v rámci našej rozvojovej politiky. Čo sa týka efektívnosti a hospodárenia s drevom, naša správa poskytuje odpovede na otázky, čo ste položili. Samozrejme, sú to kľúčové otvorené otázky a my sa budeme na ne zameriavať v rámci našej práce v PCD. Každá partnerská e, dohoda v rámci rybolovu e, sa predkladá do e, skupiny pre hodnotenie dopadu a my budeme uplatňovať všetky tie mechanizmy a nástroje, aby sme vyhodnotili všetkých tých 12 oblastí a ešte aj viac. Ale uvidím len príklad globálnej potravinovej bezpečnosti, aby som vyjasnila, že e, výber e, globálnej bez- potravinovej bezpečnosti ako e, výzvu PCD neznamená, že sa budeme zameriavať len na jednu oblasť. Rybolov napríklad pre postihnuté krajiny je tiež dôležitý, keď budeme riešiť potravinovú bezpečnosť. Takže musíme zabezpečiť že budeme posudzovať viaceré oblasti politik prostredníctvom týchto piatich víziev. Čo sa týka nezákonnej ťažby dreva, to je obrovský problém a odlesňovanie v tropických oblastiach je hlavným zdrojom emisí skleníkových plynov. To tiež je uvedené v našej správe aj v kapitole energetika a ekológia klíma. Teda určite ťažba dreva bude medzi prioritami nášho programu. Teraz e, financie. Financie neboli jednou z 12 politických oblastí, kde EÚ zaujala záväzky v oblasti PCD v roku 2005. Ale samozrejme, to je rozvíjajúci sa program a my vieme, aké je dôležité bojovať proti nezákonným finančným tokom a riešiť e, problémy daňových unikov a daňových rajov. A e, musíme zistiť, ako zabezpečiť, že e, tieto medzinárodné kroky budú mať viac rozvojový prínos. A komisia plánuje predložiť politické návrhy, ktoré predložíme začiatkom roku 2010. A toto je súčasťou našich plánov v nasledujúcich mesiacoch. Čo sa týka ochrany práv duševného vlastníctva, my sme si zvolili právo duševného vlastníctva ako jednu oblasť, ktorá môže byť potenciálne veľmi dôležitá pre sociálny a ekonomický rozvoj. Toto je určite tieto práva duševného vlastníctva dôležité pre podporu technologickej inovácie a transferu technológií práva duševného vlastníctva sú tiež veľmi relevantné pre program boja proti klimatickým zmenám a zabezpečenie potravinovej bezpečnosti. To sú tiež ďalšie dve globálne výzvy, ktoré sme identifikovali a Zatiaľ, čo sme vynaložili isté úsilie v minulosti, aby sme zlepšie zohľadnili rozvojové ciele, napríklad v dohodách TRIPS v oblasti zdravotníctva, sme presvedčení, že ešte veľa možno urobiť aby sme zlepšili, ako môžu práva duševného vlastníctva pracovať v prospech rozvoja. To je teda nová téma na našom programe a tu budeme riešiť v rámci obchodnej politiky a širšej agendy. Ku klimatickým zmenám to je veľká politická priorita a um, zabezpečenie súladu s rozvojom musí byť uh, vysokou prioritou v nasledujúcich mesiacoch a rokoch je e, tam e, veľa tém, ktoré môžeme spomenúť, ako napríklad vy ste spomenuli biopalivá. Je veľa ďalších tém v súvislosti s klimatickými zmenami a rozvojom, ktoré myslím, že by mali byť vysokou prioritou. Aby som zhrnula, chcem povedať, že našim zámerom určite nebolo znižiť počet politických oblastí, ktoré budeme riešiť v našej práci PCV. Práve naopak, v prvom rade tie politické záväzky prijaté v 2005 ostávajú a e, tiež e, dôraz EÚ na rozvoj ostáva stále referenčným politickým dokumentom. Ale musíme zvoliť viac proaktívnu prácu a nie len na základe iniciatívy, ktorú sme prijali v iných politických oblastiach a pri hodnotení rozvojových prvkov, ale musíme mm, zaujať viac iniciatív, ktoré budú zahrňať silný rozvojový prvok. A práca na PCD musí byť politickejšia a to je ťažký proces, pretože práca na PCD vždy znamená práca na okraji niečoho. Keď pracujete na PCD, tak pracujete na okraji rozvoja, pretože každý sa sústreďuje na ODA, čo je veľmi dôležité a tiež pracujete na okraji ďalších e, politických e, rezortov, pretože ich primárne ciele nie sú MDG a rozvojové prvky, ciele. Teda myslím, že potrebujeme ísť ešte o krok ďalej potom, ako sme získali tieto skúsenosti, e, musíme ísť e, nad horizont 5 rokov, aby sme prispôsobili naše záväzky a tiež musíme zvoliť e, vyššiu úroveň politických záväzkov, čo sa týka PCD. A aby sa to naplnilo, musíme pracovať s témami, ktoré sú na vysokej politickej agende EÚ, členských štátov aj inštitúcií. Ďalej k dvom bodom ODA+. Predsednička hovorí, že e, ste hovorili viac ako 15 minút a 15 minút ste mali pôvodne pridelených. Nech sa páči, slovo na 10 minút. Áno, v poriadku, ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne aj za to, že ste nám dali možnosť prísť medzi vás a že ste nám dali možnosť predstaviť niečo, čo nazývame akúsi protisprávu e, e, práve o súlade politik pre rozvoj. Predstavíme správu, ale budeme trošku hovoriť aj o určitých aspektoch oznámenia, pretože je veľmi dôležité, aby sme v podstate komplexne poňali túto otázku. Tí z vás, ktorí nás nepoznáte, Concord je Európska konferencia federácia mimovládnych organizácií, máme 25 národných platform a 18 medzinárodných sietí. Prezastupujeme asi 600 mimovládnych organizácií a tých samozrejme podporujú milióny e, po celej Európe. My sa v podstate zamýšľame a zapájame sa do dialogu s európskymi inštitúciami, členskými štátmi a s inými organizáciami občianskej spoločnosti v otázkach rozvoja, vrátanie kvality a kvantity pomoci. Sme presvedčení o tom, že je to správny prístup a v podstate práva žien sú v centre princípov nášho prístupu a na ďalšej priesvitke, to si asi nikto neprečíta, ale chcela som na vás zapôsobiť, takže to vynecháme, môžeme ísť ďalej. Viem, že niektorí z vás nepoznáte Concord, viem, že mnohí z nás áno, ale nie všetci, takže chcela som trošku zapôsobiť. Ja chcela by som teraz veľmi stručne pohovoriť o správe, ktorú sme vypracovali, preto sme podporili PCD v rámci programu EU a mám určité pochopenie priať, pre priateľov v DG pre pretože viem, že nie je vždy ľahké dostať tieto otázky na program. Takisto sme chceli zareagovať aj na druhú správu EÚ o pokroku a predložiť určité odporúčania, ako aj zdôrazniť tie najpálčivejšie otázky, ktoré nie sú v súlade. Ale najprv poviem, prečo je PCD dôležité. Ja v podstate hovorím väčšinou tak, že kým nevyriešime všetky tie ostatné otázky, ktoré sú obsiahnuté v rámci PCD, plus tie ďalšie otázky, ako ako daňové raje, otázka surovina a tak ďalej. Ak toto nevyriešime, tak budeme dávať pomoc rozvojovým krajinám, ako keby sme vylievali vodu von oknom, pretože musíme zabezpečiť, aby kontext, v ktorom sa používa táto pomoc, aby ten kontext bol opravený, bol na poriadku. Väčšina z vás vie, že sa hodne diskutovalo o pomoci, pre všetkým to bola knižka, v podstate pomoc a dlh, ktorá vyvolá množstvo otázok ohľadom účinnosti pomoci a mnohé tie otázky sme si my kladli už veľmi dlho. Samozrejme, my sme sa nedopracovali k tomu istému záveru, pretože my si nemyslíme, že pomoc treba zrušiť. My si myslíme, že je potrebné opraviť systém, v rámci ktorého tá pomoc funguje dôvod, prečo PCD je naozaj dôležité, je aj tá, že ak sa máme niečo z tej finančnej krízy poučiť, tak určite tá finančná kríza odhalila nedostatky modelu, ktorý e, privileguje e, bohatých a e, nerieši otázky sociálneho aspektu rastu. PCD je dôležité aj preto, že Chceme to, čo chcú naši priatelia v rozvojovom svete. Jednoducho chceme, aby jedného dňa sa nemuseli spoliehať na našu pomoc, aby mohli využiť všetky mechanizmy politické, ktoré majú, aby mohli si vziať do vlastných rúk svoj vlastný rozvoj. Náš prístup je iný ako prístup Európskej komisii vo svojom vyhoznámení, pretože my sme presvedčení o tom, že súhľad je v tom, aby sa zabezpečilo to, aby externé dopady ostatných politik EÚ nepodrývali ciele Európskej rozvojovej spolupráce. My chceme o to, e, zabezpečiť to, aby jedni neškodili druhé. My sme presvedčení o tom, že južná, južná perspektíva je veľmi dôležitá v tomto prístupe, pretože tí ľudia, ktorých sa to týka, tí by mali posudzovať, či naše PCD má nejaký dopad alebo nie. Často, ako mimovládne organizácia, hlavne v poslednej dobe, dostávame otázky a žiada sa o nás, aby sme preukázali výsledky. Stále sa hovorí o tom, aby sa všetko hodnotilo na základe výsledkov. My sme chceli, aby sa hodnotilo PCD na základe dosiahnutých výsledkov. My sme presvedčení, že toto je ten správny prístup, pretože sme presvedčení o tom, že keď sa zaviažeme na niečo, tak to musíme aj splniť Myslíme si, že v rámci PCD pristupuje možné prevážiť aj externé aspekty rôznych politik, prepojiť. Čiže neriešime tu len o rozvoj a obchod alebo rozvoj a migrácia. Hovoríme tu o prepojení obchod, migrácia, rozvoj a môžeme ísť ďalej, rybolov a tak ďalej. Takisto sme presvedčení o tom, že tu vystávajú nové otázky, aj keď nie sú nové daňové úniky, existujú hodne dlho, ale myslím, že teraz sa v podstate dostali do popredia politického, preto ich nazývame ako nové problematiky. A tie nie sú zahrnuté v súčasnom rámci PCD a majú tam byť zahrnuté. Takže v našej správe uvádzame tri dôvody, pre ktoré nie je dostatočný pokrok v PCD a sú tu určité odporúčania toho, ako by sa to celé dalo zlepšiť. Predovšetkým sme presvedčení o tom, že rozvojové ciele boli podriadené iným politickým záujmom. Po druhé, sme presvedčení o tom, že sa často stanovujú nesprávne priority v tej celoeurópskej stratégii, tak ako upozornila naša pani, pani kolegyňa Kellerová vo svojej správe, je práve príkladom politiky, ktorá si stanovuje úplne zlé priority. Nielen tak v súvislosti s rozvojom, ale aj v súvislosti vôbec s blahobytom Európanov, európskych občanov. Takisto si myslíme, že je dôležité mať vzájomné prepojenia. V správe zvažujeme tieto vzájomné prepojenia medzi piatimi politickými oblastiami klimatická zmena, obchod, polnohospodárstvo, migrácia a financie. A skôr ako niekto povie, a dobre, takisto ste si zobrali 5 tém, je to len vzhľadom na nedostatok zdrojov. Keby sme mali viac zdrojov, tak by sme radi preskúmali všetkých 12 aspektov. Takže odpoviem skôr, ako niekto položí túto otázku. Takisto sa pozrieme na to, ako jednotlivé členské štáty implementujú e, PCD politiku. Ako príklad sme si uvedli Belgicko, Českú republiku, Holandsko a Švedsko. E, chcela by som, aby ste si prečítali túto správu, ale predsa chcem zdôrazniť niektoré veci. Napríklad sú tam veľmi zaujímavé fakty a údaje. Vieme, že 200 miliónov. Vieme, že budeme mať 200 miliónov migrantov, ekonomických migrantov do roku 2050 a napriek tomu Frontex agentúra vracia migrantov späť do Mauretánie. To znamená, ľudia, ktorí utekajú z dôvodov klimatických zmien, my posielame späť. V roku 2006 trošku niekoľko faktov o obchode. Cameron e, dostatočne, do, dočasne zastavil dovoz zmrazených kúreniec, aby mohol podporiť svoj vlastný sektor. E, každé v podstate takéto situácia prišla, pripravila tri miesta polnohospodárstva a dve miesta v obchode. Takže Cameron v podstate vylúčil dovoz e, hydiny v roku 2008, ale Európska únia stále trvá na tom a chce mať tzv. standstill klauzulu, aby Cameron nemohol takéto veci uplatňovať. Ak si pozrieme tú drámu, ktorá nedávno vyvstala v súvislosti s mliekom v Európskej únie. Nikto tu nehovorí o tom, že Európska únia nemá právo na to robiť takéto veci. Či to je správne, alebo nie, to je iná otázka. Ale musíme sa pozrieť na spôsoby, alebo na, tú na to pokritectvo, ktoré tu je pri voľbe našich politík. Napríklad, keď sa pozrieme na prepojenie medzi biopalivami, vieme, že hektáre úrodnej pôdy v Tanzánii, v Gane, Senegale, to bolo v tej veľkej správe, na strane 20 sa spomínajú ďalšie krajiny, že ľudia v podstate e, prešli, museli pestovať biopaliva miesto potravín, pretože Európa vyžaduje e, tieto biopaliva a tým vlastne pripravujeme ľudí o možnosť produkovať základné suroviny, základné potraviny. To hovoril kolega z FAU. Takisto sme hovorili o rozvojových krajinách si jeden bilión nárast za rok. E, a máme tu iba 50 miliard eur, ktoré dávame v rámci ODA tým najchudobnejším krajinám. A bola tu otázka na Európsku investičnú banku o tom, či Európska únia má mať svoj vlastný zoznam alebo nie. Áno, samozrejme, mali ba, mala by vyzvať Európska únia svoje členské štáty, aby zabezpečili to, že Európska smernica o pre, transparentnosti a zdaňovaní úspor bude uplatňovaná a mali by si zabezpečiť aj výmena informácií. Ako som povedala, áno, viem, že e, podstate niektoré projekty sú financované z EIB v mene rozvoja a je tam úzke prepojenie na daňové raje. Čiže to sú tie zásadné otázky, ktoré musíme mať neustále na pamäti. Takže teraz, čo treba spraviť? Mám na to priesvitku. Tu navrhujeme niečo, ale v samotnej správe na strane 7 je dlhý zoznam odporúčaní v rámci politiek, ktoré sme my vypracovali. My súhlasíme s komisiou v tom, že musíme zosúľadiť naše úsilie, aby sa to celé napravilo. Ale prvá vec, ktorú musíme spraviť, musíme na tom trvať. Musíme zabezpečiť najprv, aby tie mechanizmy, ktoré už teraz máme, aby boli náležite využívané. Pozrieme sa na kontaktné miesta, ktoré sú v jednotlivých, na jednotlivých generálnych rejiteľstvách. Pozrieme sa na odporúčania poslednej správy tohto istého výboru. Po druhé, sme presvedčení o tom, že je potrebné mať e, e, záväzky, ktoré budú záväzné. Je dobré robiť hodnotenie dopadov, ale keď nikto nezohľadní pri príprave našich politik, aký to má dopad, potom nevieme, aký účel majú takéto hodnotenia dopadov. aj mať systém podávania šťastností. Viem, že sa o tom diskutovalo medzi členskými štátmi, že by sme mali akéhosi ombudsmana pre PCD. A na záver si myslíme, že všetky tieto hodnotenia musia staviať viac na faktoch, na skutočnosti. A jeden zo spôsobov, ako si myslíme, že tento výbor by mohol napomôcť tomuto procesu, je to, že by ste robili spoločné vypočutia s výborom pre INTE a pre ľudské práva, ale o tom môžeme diskutovať neskôr. A teraz k tej k tomu slávnemu celoeurópskemu prístupu. V oznámení komisia uvádza, že EÚ by malo pracovať na PCD v rámci celouniového prístupu, tým, že vytvorí politický rámec, v ktorom bude sa lepšie využívať ostatné politiky a finančné toky, ktoré idú mimo ODA v rámci rozvojových cieľov. Nás to trošku trápi, takéto prehlásenie. Predovšetkým už sa o tom diskutovalo predtým. Je tu otázka prioritizácie. Chápeme, že Možno potrebujeme intenzívnejšie pracovať, ale ide tu o to, že tá, tá koherentnosť by mala byť holistickým prístupom. A ak si zvolíte prioritizovať určité otázky, tak máme obavy v tom zmysle, že sa jednoducho zameráme iba na tieto prioritizované a nebude sa venovať pozornosť tým ďalším politikám, pretože komisia si nezvolila obchod ako jednu z priorit. Aj keď hovoria, že zvážujú prepojenia medzi týmito záležitostiami a tešíme sa na ďalšiu prácu v tejto veci. Ale čo sa týka otázky e, osobného vlastníctva, tam sa to spomína iba okrajovo a pritom vieme, že práve teraz Čína, India práve e, zažalovali EÚ na VTO, čo sa týka medzi, e, liekov. E, E, sú tu mnohé oblasti, o ktorých by som mala hovoriť, posielanie peňazí do Afriky a e, zamerať sa len na to, že možno nie je najlepším spôsobom zamerať sa iba na to, akými kanálmi sa posielajú peniaze naspäť do Afriky. Takže odkiaľ pochádza tento prístup celouniový? prístup. Bolo to z G8, tlačila to pre všetkým talianská vláda, ktorá sa má taký celonárodný prístup a je pravdou, že sa to spomína aj v záveroch ministrov zahraničie spoločenstve e, ako pomoc rozovým krajinám v boji proti krízov, kríze. ODA plus je niečo nové, čo predložila komisia. Tam sa hovorí o nových otázkach, nový, hovorí sa tam o využití zdrojov ODA na využitie ďalších financií, ktoré nie sú cez ODA. Pokúsim sa veľmi rýchlo vysvetliť, prečo nás ten, tieto návrhy naozaj veľmi znepokojujú. Predovšetkým sme presvedčení o tom, že vysielame zlý signál v zlom okamihu ak by tu bol niekto pred 20 minútami a vypočul si nášho kolegu z FAO, tak vieme, že práve teraz remitancie, tie peniaze zasielané domov klesajú, obchodné toky klesajú, FDA klesa. Vieme, že ODA je jediná istota, ktorú rozvojové krajiny momentálne majú. A samozrejme môžeme o tom diskutovať, či je to takisto krátkodobá, alebo vôbec či je to istá záležitosť alebo nie. Ale to je jediný predvídateľný zdroj financií, ktoré rozvojové krajiny teraz majú. Sme presvedčení o tom, že celá únia, aj OD+, ODA+, celý tento prístup nás odsúvajú od PCD a odsúvajú od ODA. Chcela by som povedať len toľko, že v našich diskusiách a diskutovali sme momentálne s osmými členskými štátmi, s komisiou, e, veľa Často nás ľudia snažia sa uistiť a povedia, áno, naše záväzka, našim záväzkom e, dostojíme. Ale musíme byť realisti. Ak mi niekto povie, neviem teda, ako sa to týka vás, ale keď to takéto niečo povie niekto mne, tak ma to veľmi znepokojuje. Takisto tí z vás, ktorí ste si neprečítali oznámenie tak dôsledne ako niektorí z nás, chcela by som upozorniť na jednu je, takú veľmi závažnú vetu. Tu sa hovorí o tom, že využijeme koncept ODA+, na to, aby diskusie boli dobre informované, diskusie o budúcich finančných výhľadoch, predovšetkým, čo sa týka štruktúry výdavkov na zahraničnú pomoc. Táto jedna jediná veta nás asi trápi trápi najviac. A je to na konci kapitoly, ale v podstate to zafarbuje celé oznámenie, ktoré si môžete do určitého aspektu prečítať pozitívne. A táto jedna jediná veta je veľmi dôležitá, musíme aj venovať mimoriadnú pozornosť, podľa mňa. Takisto sme presvedčení o tom, že nás to vedie k otázke politizácie pomoci, spolitizovania pomoci, v budúcnosti, a čo sa týka mali tú budúcu inštitúciálnu architektúru, ešte stále nevieme, ako bude vyzerať v rámci novej Lisabonskej zmluvy, ale v podstate e, sa tu odkláňame od toho boja proti vykorenia chudoby. A diskutovali sme s členskými štátmi, hovorili sme o tom asi, že celouniový prístup môže mať asi 8 definícií a môže mať 8 definícií od plus. Naozaj chceme otvárať túto pandorínu skrinku tým, že umožníme členským štátom, aby si začali predstavovať, ako tvorivo môžu účtovne v podstate podstate zabezpečiť si e, prostriedky na plnenie záväzkov v rámci e, rozvojovej pomoci. Na záver mi dovolte povedať, že chápeme politický kontext, chápeme, že to nie je ľahké. Vieme, že minulý týždeň sme mali rokovanie s pánom Salivanom z DG Obchod a pýtali sme sa ho, či sa toho to nahnevalo, či obchod nie je v tom oznámení. On mi povedal, áno, dobre, to je v poriadku, my to riešime aj tak stále. Čiže áno, je to súlad politik, áno, to, že sa stretajú a medzi spolu rokujú, my to tak nevnímame. Chápeme, že pre DG rozvoj to nie je jednoduchý proces. Takisto chápeme, že sa tu útočí na ODA, ale sme ochotní zapájať sa s vami všetkými a snažiť sa zabezpečiť politickú podporu rozvoja a zabezpečiť politickú podporu pomoci. Minulý týždeň sa jasne ukázalo o tom, že európsky občania naozaj, že im záleží na pomoci. Ja si nemyslím, že by sme sa mali báť a netlačiť naše vlády. Mali by sme tlačiť naše vlády k tomu, aby obstali svojim záväzkom. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán Kajser na 10 minút. So let me continue straight then. Tak dovolte mi hneď pokračovať. V mene mojej organizácie by som e, sa chcel poďakovať e, pani predsedničke za túto príležitosť, aby sme vystúpili na tejto schôdzi a tiež dúfam, že ujdem doplňujúci pohľad na prezentáciu od e, Komko a od komisie. Keďže musím pozrieť jedným smerom, tie som pripravil obrazovú prezentáciu. Ja pracujem pre Európske stredisko pre e, riadenie rozvojovej politiky, čo je medzinárodná nadácia, ktorá bola vytvorená v 86. a e, náš cieľ je zlepšovať vzťahy medzi EÚ a krajinami AKT. V tejto prezentácii e, budem preberať 4 veci našu prácu vo výskume politickej koherentnosti alebo súladu a niektorých problémoch, keď robíme výskum PCD. Zdá sa to dramatickejšie, ako by to malo byť? A e, teraz, e, aké máme dnes ciele pri podpore PCD? Minulý týždeň mi kolega dal kopiu návrhu záverov na budúci Podelok e, do zasadnutia rady k správe o oznámeniu komisie a môžeme na tom pracovať lepšie. A ďalej ešte pár myšlienok, e, ktoré máme na základe nášho výskumu o úlohe Európskeho parlamentu pri podpore PCD. Na začiatok e, poučenie z PCD od decembra máme posilnený e, základ e, pre PCD v Európskej únie a mm, účinné politiky e, v medzinárodnom znižovaní chudoby treba zohľadňovať vo všetkých oblastiach. Aby sme hodnotili, či sa to robí efektívne, to je dosť ťažké vzhľadom na neexistenciu jasných cieľov alebo ambícií. Nevieme, či pohár je na poli prázdny, či na poli plný, alebo či je to správny pohár a koľko tekutiny tam má byť Mm, celkovo máme záväzok e, vynakladať úsilie a na základe toho možno vyjadriť e, rôzne názory o tom, či tieto úsilie je dosť úspešné, alebo či je nedostatočné, alebo či tie politiky sú dosť e, v súlade, alebo stále nie sú v súlade a to dosť brzdí politickú debatu a tiež stiažuje možnosť výskumu v tejto oblasti. Teda v krátkosti je nejasné, že aké, a čo by boli dostatočné výsledky v oblasti PCD. V posledných dve rokoch sme robili dve hodnotenia. Najprv, aby sme preskúmali, aké mechanizmy sú plnené v členských štátoch, aby sa podporovalo PCD aj v parlamente, aj v komisii. A ďalej, nedávno sme urobili výskum, ktorý sleduje účinok európskych politik, čo sa týka um, hladu a prístupu k liekom v rozvojových krajinách a toto by malo poukázať e, na nasledujúce správy v tomto roku o PCD. Naše skúsenosti posledné štúdie ukazujú, že je ťažké vysvetliť ľuďom v rozvojových krajinách, o čom hovoríme, keď e, vysvetlíme účinky a problémy, tak je to jasné, ale samozrejme oni nevedia, že existujú nejaké právne ambície alebo právny základ alebo politické debaty v EÚ o tejto veci. A tiež je to dosť ťažké, keď robím výskum, aby sme dali vzťahu účinky na rozvoj chudoby na európsku politiku. Vzhľadom na to, že my máme aj národné politické ciele, teda nevieme, či doktori zo Zambie chodia do EÚ kvôli politikám EÚ alebo čo musí čakať 2 roky, než sa zamestnajú. Tiež máme dojem z našej štúdie, že PCD nesmú byť um, určované ponukou a nemali byť v prospech byrokracie e, niekoho konkrétneho, ale e, mali e, by ich hlavne využívať rozvoje krajiny, CSO aj parlamenty. Nakoniec v našej práci môžeme hovoriť o troch druhoch mechanizmov o explicitných politických vyhláseniach, ktoré PCD potrebujú. Môžeme rozmýšľať o koordinačných mechanizmoch a možnostiach e, e, ľudí stretávať sa, ako sú napríklad konzultácie v komisie. A ďalej sú to mechanizmy, ktoré umožňujú robiť výskum o PCD, aby sme informovali tých ľudí v procese tvorby politiky. A v našom hodnotení, ktorý pracovali členské štáty, E, vieme, že e, tieto snahy sú príliš experimentálne v členských štátoch, aj čo sa týka e, zrelosti a ich veku a preto politické záväzky sú otázne a my sme nevedeli, ani vlády nevedeli, ako úroveň úsilia je potrebná, aby vlády podporovali PCD. Či stačí, že vaše ministerstvo zahraničných vecí bude mať 4 ľudí, ktorí sa zaoberajú to vecou a potrebujete viac ľudí, neviete, keď budete mať 12 oblastí, na ktorých pracovať, či je realistické, že potom budete mať jedného štátneho úradníka, ktorý pokrie tri oblasti, napríklad. A e, niektorí ľudia a niektoré členské štáty nemajú ani jasné vyhlásenie alebo politiku o PCD. Takže aj toto je veľmi e, jasný rozdiel v hodnotení a výsledkoch členských štátov. Ako teda zabezpečiť, e, že toto úsilie um, bude um, viacfaktorové a bude závisieť od koalície. Preto eh, tiež vyzerajú ako iniciatíva, ktorá je spojená s istou vládou alebo koalíciou, ako to bolo v Nemecku napríklad. Takže keď eh, príde nová vláda, musíte zistovať, či naďalej sa bude podporovať PCD rovnakou rýchlosťou, alebo či ho treba obnoviť každom prípade ľudia, s ktorými sme hovorili pri vypracovaní našej štúdie, povedali, že to môže trvať 20 rokov. Musíme zriadiť, tak povediať, kultúru o PCD. Aj nedostatok podpory pre výskum to bola oblasť, kde sa vykonalo najmenej práce. To je asi najväčší problém, pretože ak chcete podporovať PCD, tak musíte mať eh, tých rozvojových e, úradníkov, ktorí budú chodiť na iné ministerstvo a budú ich presviečať o dôležitosti PCD a toto presvedčenie teda robí na základe argumentov, keď rozvojoví úradníci budú chodiť na ministerstvo hospodárstva, tak musia hovoriť s veľmi e, zručnými ekonomistami, ktoré sú odborníci a e, tí rozvojoví úradníci sú zvyčajne diplomati a musia riešiť veľa rôznych tém naraz. Teda určite budú potrebovať dobrú výskumnú prácu. A tiež výskum v PCD musí zachádzať nad e, rámec špecifických e, incidentov, ale je ťažké zachádzať nad ich rámec a považovať PCD ako tému v rámci toho, že experti na politiku e, to vidia v širšom uhle ako len čisto PCD. Tento návrh záverov rady, prechádzajúci rečníci hovorili o piatich širokých oblastiach, týchto závrh rady e, rada uznáva pokrok, ktorý bol dosiahnutý a víta návrhy, ktoré predložila rada, aby sa PCD e, riešili viac strategicky a e, partnerstvo vychádza z diskusí v 2007 na základe predchádzajúcich správ, kde sa uviedlo, že bolo treba investovať oveľa viac do dialogu s rozvojovými krajinami o PCD a od februára tohto roku, kde krajiny AKT prvýkrát využili článok 12 dohody Kotonu, na základe ktorého môžu požiadať Európsku komisiu, aby im vysvetlila nové politické opatrenia. Okrem toho, v minulých 9 rokoch, odkedy um, boli podpísané nové dohody Kotonu, nevyužila sa táto príležitosť. aby sme komunikovali s rozvojnými krajinami v tejto veci. Tá ODA plus sa nespomína v návrhu záberov rady. Teraz, keď som to videl, stále to bolo v Koreperi a som si istý, keďže to dali na webovú stránku, tak asi takto to bude vyzerať. Teda ne, hovoril sa v záveroch e, rady o tej myšlienke ODA+. Tiež možno čakajú na to, čo vyplyne z Kodane a tiež niektoré členské štáty e, vychádzajú z diskusie ODA plus iniciatívy, ktorá prebehla v Paríži a nie v Bruseli. Keďže Kodaň môže mať veľmi silný dopad na to, čo chápeme pod ODA, to je dobre mať na zreteli pričom väčšina diskusí o definíciách ODA sa hlavne orientuje na obavy niektorých ľudí, že e, vojna v Iraku sa zahrania do definície, ale teraz je to hlavne klimatické zmeny, ktorá nás ktoré nás tlačia. Rada privítala tých 5 oblastí, ktoré navrhujeme v oznámení komisie a zmenila jednu z nich, a to ochranu práv duševného vlastníctva teraz navrhla ju nazvať e, obchod a tiež e, má pokrývať daňové úniky a nezákonné toky, čo je tiež dôležitá príležitosť vzhľadom na to, že predsedníctvo EÚ španielské chce túto tému dať na zoznam aktuálnych tém. A čo sa týka odloženého naplnenia záverov rady, sa tomu hľadá, že mm, pracovný plán PCD sa vypracuje v roku 2000 a 10 a tento eh, má obsahovať jasnú orientáciu na výsledku a má začať fungovať a byť zapracovaný do dialogu s rozvojovými krajinami. No opäť v rovnakých závrhoch rady sa vyžaduje od aktorov, aby sa zúčastnili tohto plánu a bude musieť mať jeden takýto plán budúci rok. Zatiaľ bolo dohnutých 5 veľkých oblastí. Čo sa týka úlohy parlamentu, pri podpore PCD. Pár veci som preskočil, lebo som začal veľmi pomaly. V našej štúdii mechanizmom EU, ktorú, urobíme, ktorú sme urobili v 2007, sme tiež pokrývali výbor pre rozvoj v parlamente a keď sme to porovnali s rôznymi úradmi, tak sme zistili, že nastal relatívny a absolútny nárast počtu správ, ktoré hovoria o PCD a aj v tom zmysle, že výbor Európskeho parlamentu robí dôležitú prácu pri podpore PCD. Jeden problém s parlamentami v členských štátoch a jedna kritika je, že výbory zvyčajne nemyslia nad rámec sektorov a rezortov, ktorým sú pridelené, teda že sa zakúklia, tak povediac v Európskom parlamente teraz e, boli tie pokusy, že sa zriadia horizontálne výbory, teda o klimatických zmenách od 2007. do 2008 a teraz o kríze a budúci rok tiež o kríze. Keď sa pozrieme na mandát parlamentného výboru pre rozvoj, tu nie je výslovná odvolávka na podporu PCD, ale ľudia to vidia ako, že de facto patrí do mandátu výboru a je zaujímavé, či môžeme eh, chápať eh, výbor pre rozvoj ako horizontálny rozvoj a tú myšlienku, že by sa spolu svoju prácu s nimi výbormi by sme mohli privítať a Myslím, že tento výbor je tiež prispôsobený Lisabonskej zmluve a tiež e, môže byť niekoľké myšlienky o tom, čo by sa mohlo zmeniť a teraz máme len text zmluvy a vieme, že tí najvyšší ľudia, ktorí prídu v prvé dni, budú tú zmluvu naplňať. No, môže to byť rôzne myšlienky, ale jedna kritická obava je, že zodpovednosť za predseda teraz môžu zdieľať dva rôzne služby. Na jednej strane Európska komisia, na druhej strane zahraničná služba. Teda bolo by možné zriadiť stály dialog s zahraničnou službou a či vysoký zástupca sem bude chodiť, alebo či Európsky komisár pre rozvoj som bude chodiť a diskutovať o otázkach PCD. To je pár vecí, ktoré chápeme ako stále otvorené. A keď eh, si pozrieme predchádzajúci program eh, parlamentného zhromaždenia, v ňom PCD nedostáva dostatočnú pozornosť. Nevieme, že, mm, či to ignorujú, alebo či chcú diskutovať o iných veciach, ale to je eh, dobrá príležitosť, ako mm, postúpiť ďalej s použitím článku 12 a mm, dohody Kotonu. To je všetko, ďakujem. A teraz tu máme štyri žiadosti o slovo. Pán Kašman, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj nášmu spravodajcovi, zástupcom komisie, aj dvom, za dve prezentácie, ktoré sme si práve vypočuli. Takže väčšina obav, ktoré vyjadrili predstavitelia vo svojich dvoch prezentáciách, sú aj mojimi obavami Na úvod by som chcel začať s jedným návrhom. Sú to tie horizontálne výbory. Nemyslím si, že by sme mali znova tuto objavovať koleso. Asi jednoduchšie je mať stálych spravodajcov na tému súlad politik. To je podľa mňa najefektívnejší spôsob. Je to tak ako máme stáleho spravodajcu na e, ľudské práva a práva žien a deti. O týchto obavách hovoríme už od samotného začiatku nového mandátu. Naozaj mňa mimoriadne trápi to, že sa nedostatočne e, angažujeme, rozvojové krajiny sa neangažujú v tejto diskusii, poznajú skutočnosť ohľadom súladu politik priamo z terénu a je asi absurdné, že ich nezapájame do našich diskusí. Zároveň, keď členské štáty sa snažia vyzuť, obrazne povedané, zo svojich záväzkov 0,7 no HNI v rámci Mm, mechanizmus na prispôsobenie. Tu máme ďalší mechanizmus, v rámci ktorého sa môžu opäť trošku raz vyzuť zo svojich záväzkov. Máme tu celé toky financií, ktoré nemajú pozitívny dopad na projekty, ale môžu mať pozitívny dopad na tých, ktorí investujú. Takže naozaj tu musíme jasne povedať, ako sú, sa veci majú. Mhm. Úprimne poviem, že diskusia na túto tému uh, sa mi zdá, ak to vám diplomaticky povedať, naozaj sa pokúsim, pretože mám v horoskope, že by som mal byť diplomatický tento týždeň. Takže je to eh, krehké, to, čo predstavuje komisia a rada. Ak chceme mať súlad politík, podľa mňa Áno, možno, že to je celkový zámer, ale naozaj sa tu venuje pozornosť tomu, ako si uzurpovať moc a uzurpovať rozpočet pre rozvoj, aby to spadlo do kompetencie vysokého predstaviteľa pre vonkajšie záležitosti. Ja sa nikdy nevydám touto cestou podporiť tohoto, pretože to je proti, totálne proti všetkému, čo spravila Európska únia asi v tom najefektívnejšej oblasti, ktorou je rozvoj a pomoc Pozrime sa na to, ako samozrejme môžeme využiť obchod a iné nástroje na to, aby sme ovplyvnili to, čo robíme, aby sme nielen Afriku, ale predovšetkým Afriku e, zachránili od závislosti, ktorú tu teraz podporujeme a uvedome uvedomme, si, čo sa dá dosiahnuť v rámci našich povinností v ODA a čo sa dá dosiahnuť našou pomocou. Súhlasím s názormi komisie a pani predsednička, vyjadrím sa k týmto dvom veciam. Potrebujeme súlad politik, áno, ale zoberiem ako príklad jeden členský štát. V žiadnom prípade Francúzsko nebude súhlasiť s celkovou a úplnou radikalizáciou spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá sama o sebe čo by samo o sebe dramaticky zlepšilo práva a hospodárstva tých ktorí žijú v rozvojovom svete. To sa určite, určite nikdy nestane. Odstránenie dotácií, odstránenie ďalších vývozných dotácií. V Spojenom kráľovstve sme sa snažili posunúť túto reformu vpred a obávam sa, že vždycky narazíme na stenu. Áno, Samozrejme, vo výbore Libe som strávil 10 rokov a možno povedia, že tých 10 rokov bolo priveľa. Ale tam sme mali politiky naozaj, ktoré by sme mohli použiť na to, aby sme zlepšili život ľudí žijúcich v rozvojovom svete. Stačilo by, ak by sme presadzovali tie zmluvy a dohody, ktoré máme s tretími krajinami. Čo sa týka hladu, biedy, týrania, vojen, zneužívania ľudských práv. To všetko samo o sebe. Ak by sme len toto samotné riešili, tak by sme ukončili toto obrazne povedané krvácanie ľudí, ktorí žijú v tých krajinách len z toho dôvodu, že chcú lepší život. Lepší život nie tak pre seba, ako pre tých, ktorých nechali v tých tretich krajinách. Takže naozaj mám, mám vážne pochybnosti, ak ste to doteraz nevedeli, mám vážne pochybnosti o tomto prístupe PCD+. Tie politiky, ktoré máme, postarajme sa o to, aby fungovali, postarajme sa o to, aby sme všetci sa snažili o tú istú ambíciu, o ten istý výsledok a tým má byť to, aby sme zabezpečili, že bude existovať súlad politik v prospech rozvoja a že tam nebude rozvoj pre prospech vonkajších záležitostí, alebo teda e, vysokého predstaviteľa. Ja sa nikdy neospravedlňujem za svoje nadšenia, ale chcel by som sa poďakovať komisii za to, že ma naozaj veľmi stimulujú, pretože naozaj toto bude vášnivá diskusia a určite v rámci nej e, bude parlament bojovať e, naozaj veľmi náruživo. Ďakujem. Eh, Pán Lorenz, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Rád by som povedal, že toto je iba začiatok debaty o koherentnosti politík, pretože keby sme boli na konci, tak by som povedal, že tu máme dvoch dôležitých partnerov, najskôr radu, ktorá tu nie je prítomná. Zatiaľ, čo členské štáty Európskej únie e, sa snaží, dávajú e, na politiku rozvoja len to nevyhnutné a komisia hovorí, že vlastne to predstavuje len 20 celkovej verejnej pomoci rozvoju. Po druhé, chýba tu Chýbajú tu naši partnery z juhu, zástupcovia rozvojových krajín, pretože ak chceme byť koherentní, tak musíme byť koherentní aj vzhľadom na princípy, ktoré nazývame partnerstvom. A partnerstvo záväzuje nás, núti počúvať našich partnerov, ak nie, tak sa vrátime do kolonializmu. Myslím si, že nikto nechce a myslím si, že väčšina z nás je proti návratu takéto politiky. Ďalší bod. Riadenie a koherentnosť môžeme skloňovať na viacerých úrovniach, napríklad európska vláda. V tejto diskusii chýba vysoký zástupca. Chýba tu budúci vysoký zástupca, ktorého nemôžeme nazývať ministrom zahraničných vecí, ale ktorý bude vlastne zosobňovať túto funkciu, bude mať dvojitú funkciu podpredsedu komisie a zároveň bude vysokým reprezentantom pre zahraničné vzťahy Európskej únie. Povedal som to preto, lebo som veľmi rád, že komisia povedala to, čo povedala, je dôležité, aby ten vojenský aspekt európskej politiky bral do úvahy aj želania rozvojovej politiky. Dúfam, že takáto interpretácia, ktorú ste predniesli, bude tiež aj interpretáciou komisie, celej komisie. Rovnako dúfam, že to bude aj interpretácia vysokého zástupcu a Dúfam, že to bude aj interpretácia Rady ministrov. Ak my budeme zdieľať toto stanovisko, tak si kladiem otázku, prečo sme zrušili pred niekoľkými rokmi Radu ministrov pre rozvoj. Bolo iba veľmi málo tých, ktorí bojovali proti zrušeniu e, Rady ministrov bol to predovšetkým premiér mojej krajiny a predseda Európskeho parlamentu Pat Cox, ktorí boli proti zrušeniu Rady ministrov pre rozvoj. Myslím si, že riadenie a spravovanie by malo um, svojou povahou sa dotýkať istých politík. Ak sa pozrieme na hierarchiu európskej vlády a vládnutia, keď sa pozrieme na to, ako sa tu rozdeľuje politi- rozvojová pomoc, tak vidíme, že chceme dať utilitaristický charakter tejto rozvojovej politike. Ak je to utilitaristický charakter, už tam nebude žiadna koherentnosť. Ak dáme tomuto prístupu utilitárny charakter, tak potom produktívnosť rozvojovej pomoci E, bude zvyšovať dlh, ktorý sme naakumulovali voči rozvojovým krajinám, napríklad v rámci e, e, klimatických zmien. Takže pozrieme sa na Kodaňskú konferenciu. Ak peniaze, ktoré boli investované v záujme boja proti klimatickým E, zmenám týmto rozvojovým krajinám. ak toto je považované za rozvoju pomoc, tak tam nesúhlasím, pretože peniaze, ktoré budú investované, to musia byť dodatočné peniaze, peniaze navyše. Takže treba, aby sme si úplne jasne zadefinovali e, verejnú pomoc rozvoju alebo verejnú rozvojovú pomoc. Na tejto schôzi to môžeme robiť, ale keď opustíme túto sálu, tak vám prisahám, že tu bude rozličné vnímanie tejto verejnej pomoci rozvoju, verejnej rozvojovej pomoci. Takže tu na treba, aby sme boli absolútne jasní, aby ostatní partnery v európskych vládach, ktorí sa zaoberajú práve rozvojovou pomocou, mali rovnaké stanovisko, rovnaké postoje a rovnaké názory. Takže pokiaľ ide o koncepciu a, a pojmy, musíme byť jasní. Tretí prvok, ku ktorému sa chcem vyjadriť, je nasledovný. Nemôžeme nechať bokom to, čo sa týka konfliktov, problematiky konfliktov. Konflikty sú výsledkom nedostatočného boja proti e, chudobe. Je potrebné, aby verejná rozvojová pomoc sa zamerala na boj proti chudobe. Nie som proti širšiemu prístupu, kde by boli začlenené iné prvky, ako napríklad obchod, všetko, čo sa deje na úrovni vnútornej politiky EÚ, má takisto dopad aj na to, čo sa deje mimo. Takže musíme sa na to pozrieť ako na celok. A keď sa pozriem na analýzy, ktoré boli vykonané v rámci e, správy zodpovednosti, kde je veľmi dobrá analýza genézy konfliktov a tam vidíme, že vo väčšine prípadov konflikty, súčasné konflikty sú pripísateľné na vrúb chudoby. Takže je potrebné bojovať proti chudobe. Čiže myslím si, že treba E, brať do úvahy niekoľko týchto prvkov, ak chceme mať jasnú debatu, ktorá by mala viesť k jasným záverom a trvám rovnako aj na vyjasnení termínov, na jasnej definícii, presnej definícii a treba si vyjasniť, čo rozumieme pod pojmom koherentnosť politík. No a posledný bod. Ak sa spýtame zástupcov členských štátov, Máme tu aj nové členské štáty, ktoré dávajú prednosť Kaukazu a východu Európskej únie, ďalší dávajú prednosť Latinskej Amerike, najmä južnej krajiny, a ďalší sa nazdávajú, že mediteránna politika je najdôležitejšia. Takže my tu máme veľmi veľa názorov na verejnú rozvojovú pomoc a na spoluprácu v oblasti rozvoja. Myslím si, že aj tu musíme mať koherentný prístup, jednotnú e, koncepciu. Nechcem, aby tu bolo rovnaké myslenie, ale aspoň rovnaký prístup. Ak chceme byť koherentní, je nevyhnutné, aby Európska únia ako celok e, sa pustila do rovnakého boja, do toho istého boja, aby tu nedošlo k fragmentácii vnímania. Takže to, myslím si, že som veci povedal jasne. Ja e, pani spravodajkyni želám veľa, e, veľa e, odvahy pri vlastne týchto prvých prístupoch k rozvojovej politike a ku koherentnosti a myslím si, že je dôležité naozaj vyjasniť definície, aby sme si boli istí, že keď budeme hovoriť o týchto aspektoch, že, k tomu, že budeme rozumieť všetci, o čom hovoríme, pod rovnakým termínom budeme rozumieť rovnaký význam. Ďakujem. Ďakujem. Pán Berman. A ja budem pokračovať po francúzsky ako môj predrečník. Som trošku v rozpakoch nad touto rozpravou, pretože celé roky Bojujeme za koherentnosť všetkých európskych politík. Predsa to, čo dávame jednou rukou, nebudeme to druhou brať. Takže subvencie na export poľnohospodárskych výrobkov, e, dohody v oblasti rybolovu a tak ďalej. No a teraz tu vidíme oznámenie komisie, ktorá nám chce navrhnúť nové témy, aby sme bojovali v nových oblastiach. A ja si myslím, že tieto pokusy sú úprimné a inteligentné, zároveň však nemôžeme ich chcieť, ak im nedôverujeme. Problém je, že ak je aj analýza dobrá, ak je na mieste, zároveň analýza, ktorú robila Francesca Keller, tá je tiež na mieste, a teraz si treba položiť otázku, prečo z, e, tieto témy zredukovať z 12 na 5. Aj to je pertinentná otázka. A to tým viac, že tu máme v súčasnosti zvýšenie dotácií na export pre mliečne výrobky. Máme tu dohodu s Gvineou ohľadne rybolovu. Je pozastavená, ale táto dohoda vôbec nie je koherentná v TRIPS prebiehajú rokovania EÚ a Stredná Amerika a ak som správne informovaný, Európska únia chce predložiť obdobie, keď chce chrániť svoje patenty a to bude mať seriózny dopad na medicínu a na prístup k liekom v týchto krajinách. Toto všetko sú nekoherentnosti a veľké nekoherentnosti, ktoré nie sú priateľné. Keď znižíme viditeľnosť poľnohospodárstva v tejto analýze, pretože tu hovoríme o potravinovej bezpečnosti, je tu riziko, na ktoré zabúdame. Zabúdame, že už nevnímame poľnohospodárstvo ako isté pole, na ktoré sa dá pozerať úplne priamo a je tu ešte riziko, že budeme presadzovať skôr vlastné záujmy Európskej únie ako záujmy rozvojových krajín. A tieto riziká sú také, že sa im treba vyhnúť. Ja si myslím, že len s ombudsmanom sa nám nepodarí vyhnúť tomuto. Ja si myslím, že ombudsmanom musíme byť my, Európsky parlament. Nakoniec v Lisabonskej zmluve práve my máme e, poverenie aplikovať zmluvu a všetky zmluvy, to znamená takisto aj cieľ koherentnosti, e, ktorý je tam obsiahnutý. Takže my sa môžeme obrátiť na súdny dvor a nie ombudsman. Nie, nie, to je politická činnosť. Ja som trochu v rozpakoch a ja neviem, ako sa teraz v tejto diskusii Európska komisia cíti, pretože napriek všetkým dobrým úmyslom, ktoré sú vo vašom oznámení, predsa len Mm, myslím si, že mm, sa stretnete s trochou nedôvery. Aspoň mám taký pocit. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujem, pani Sargantini. Thank you, chair. Ďakujem, pani predsednička. Keď sa poprvýkrát dostal na programu otázka súladu politik pre rozvoj, aspoň teda ja keď som to prvýkrát videla, tak som bola nadšená, naozaj ma to potešilo, som si povedala, áno, to je to, čo vlastne to všetko zastreší. A preto som na tomto výbore. O tom ide, o súlad, o súlad politik, čo umožní, ktorá, súlad politik, ktorý umožní rozvoj rozvojových krajín, alebo minimálne nezastaví rozvoj rozvojových krajín v dôsledku zlej politiky. A teraz, keď si pozrieme túto agentu, sú tam určité body, ktoré o ktorých ani nemusíme hovoriť, alebo nemuseli by sme o nich hovoriť, ak by sme naozaj hovorili o súlade politik. A dôsledky hospodárskej a finančnej krízy pre bezpečnosť potravín, dohoda AKP EC v rámci dohode z Kotonu, to sú veci, ktoré ktoré by sme mohli odstrániť z tohoto programu, ak by sme trvali na jednej veci, a to je súlad politik pre rozvoj. Áno, pán Godor má pravdu, že to je otázka toho, ako si veci zadefinujeme. A keď počúvame všetkých, keď používam, počúvame tieto slova, súlad politik pre rozvoj. Podľa mňa to je o tom, ako zefektívniť ODA alebo ako zabezpečiť, aby sa nezabúdalo na rozvoj, keď sa púšťame do vytvárania vonkajšej služby Európskej únie. Ide o to, aby sme zabezpečili, že všetky politiky Európskej únie, ani jedna z nich nepoškodí rozvojové krajiny, alebo po druhé zlepšia situáciu rozvojových krajín. Ak o to nejde, tak potom me tu napadajú dve veci. Na jednej strane treba oceniť prácu DG Rozvoj, pretože naozaj tvrdo pracujú a každý krôčik vpred je jedným krokom pred a vždy sa môžeme pozrieť na ten pohár ako polo plný. A druhá otázka, ak potom ak DG Rozvoj sa neodváži vôbec spustiť do tohoto boja v rámci Európskej komisie alebo s radou, potom ako sa nám to má niekedy podariť? Čiže na jednej strane mám oceniť úsilie alebo mám kritizovať to, že nie sme dosť odvážni, jednoducho tam sedíme a prevalcujú nás iní. A mám žiaľ, ten druhý pocit e, prevláda v mojom, mojom vnútornom boji. A pýtam sa komisii, prečo? Prečo sa nemôžeme ešte raz pozrieť na definície e, súladu politik pre rozvoj zvážiť si tie slova a povedať si, čo myslia a prečo sa nepustíme do skutočného boja. Nemôžeme diskutovať o súlade politik pre rozvoj bez obchodu a nedá sa povedať, že keď hovoríme o bezpečnosti potravín, tak zohľadníme aj otázky obchodné. To je nezmysel. Obchod je aj spôsobom, ako rozvojové krajiny môžu zarobiť a ako môžu s nami obchodovať. Nedávno som počula prednášku veľvyslanca Južnej Afriky, ktorý mi vysvetloval, o tom, ako, vysvetloval to, ako prebiehajú e, obchodné rokovania s Európskou úniou a ja som sa hambila. Chcela by som odpoveď Európskej komisie na otázku, prečo ideme z tej, pušťame sa do tej cesty menšieho odporu a nejdeme do toho tvrdého boja, ktorý by nám naozaj mohol zabezpečiť súlad politik pre rozvoj. Uh, Ďakujem pekne a teraz by som chcela požiadať tlmočníkov, či by láskavo s nami ešte zotrvali 10 ďalších minút, pretože je to veľmi dôležitá téma a bola by som rada, aby každý dostal zabezpečené tlmočenie. Ďakujem pekne. Pani Livin, ďakujem pekne. Úplne súhlasím s slečnou Argentíny a chcela by som sa poďakovať slečnej Kellerovej, spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Naozaj ma trápi táto diskusia na tému ODA plus a nová definícia ODA. Čo znamená súlad politik v praxi? A ktoré oblasti môžeme nazvať ODA? Obchod alebo niečo iné? A chcela by som spomenúť len dohodu, partnerskú dohodu o rybolove. Nazývajú sa dohody o partnerstve, e, pokiaľ viem, tak od úplného začiatku, odkedy sa vôbec začalo hovoriť o ODA a PCDA, vyzerá to tak, ako by sme teraz vyčlenovali určité v podstate tieto dohody, rybolovné dohody určitým smerom v tom zmysle, že hovoríme rozvojovým krajinám, dobre, 50% peňazí, ktoré dáme za rybolovou v vašich vodách, mali by ste použiť tieto peniaze na to, aby ste vedecky hodnotili stav rýb alebo budovali e, pobrežné hliadky a podobne. Problém je v tom, že teda predovšetkým uzatvárame dohody so skorumpovanými štátmi. To znamená, že keď komisia zhodnotila situáciu, tak sa nikde nedokázalo, presne naopak, skôr sa dokázalo, že tieto peniaze idú do tých oblastí, alebo teda, že práve idú úplne niekde inde ako do tých oblastí, ktoré boli na to vyhradené v rámci dohody. A ak v rámci pomoci povieme, že dáme peniaze len vtedy, ak pôjdeme loviť ryby do vôd e, týchto krajín, tak tam dávame určité podmienky. Tvrdíme, že ak dobre podporíme váš rybolovný priemysel a tým zabezpečíme vaše potraviny a vaše um, živobytie, ak to môžeme premietnúť do jazyka pomoci, tak potom naše veľk- naozaj len za takej podmienky v podstate pustíme naše rybovné člny a vlečné ehm, zariadenia do vašich vôd, e, ktoré budú veľmi vysoko dotované. A naozaj by sme mali, mali prísne si zadefinovať tieto dohody, že povedať rovno, že sú to obchodné dohody a nemajú nič s rozvojom. Ďakujem. Ďakujem. A slovo má komisia. A teraz dávam slovo komisii. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr sa pokúsim odpovedať na 5 otázok, ktoré položila pani Keller na začiatku zasadnutia, ako sme vyberali tých 5 priorít, ako sme si stanovili 5 globálnych víziev. Ja si myslím, že E, sa o tom v krátkosti v oznámení zmienujeme. Máme tu tieto globálne výzvy, ktoré sú dôležité z hľadiska rozvoja. No a to je samozrejme výsledok analýzy správ, ktoré dostávame od našich delegácií. E, my tu máme strategické dokumenty od jednotlivých krajín a my sme vytvorili špecifickú sekciu, sekciu ohľadne koherentnosti týchto politík Spolupracujeme s partnerskými krajinami na tejto oblasti, máme isté konzultácie s niektorými skupinami rozvojových krajín, máme dve správy EÚ a potom máme veľa jednotlivých štúdií, ktoré robili aj mimovládne organizácie a všetky sa snažia e, stanoviť e, tie najdôležitejšie problematiky pre rozvojové krajiny. Druhým kritériom je otázka a problematika buď problematika, ktorá je hlavnou politickou prioritou EÚ. Nebudem opakovať to, čo som už povedala, ale samozrejme, že sa to týka aj manévrovacieho priestoru, aby sme skutočne v tejto agende boli proaktívni, musíme pracovať aj e, na jednotlivých tematických rovinách, ktoré sú pre EÚ prioritné. No a potom tu máme ešte ďalší, ďalšie kritéria, a to je istá E, permanencia a význam týchto tematík. Druhá otázka o poslednej správe EÚ. Podľa mojich znalostí správa Európskeho parlamentu o koherentnosti sa týkala niektorých špecifických tém a nie o celej správe z roku 2007, ktorú predložila komisia v septembri 2007. A tieto špecifické témy boli rybolov, a drevo. No a my sme sa samozrejme v tejto správe zmienili, o tejto správe zmienili v kapitole o mechanizmoch na zlepšenie koherentnosti v správe 2009 a v kapitole, ktorá je venovaná politike rybného hospodárstva. Po tretie, screening alebo analýza pracovného programu komisie a plánovanie návrhov na budúci rok za účelom identifikácie iniciatív, ktoré z hľadiska koherentnosti politík môžu byť pertinentné a ktoré môžu mať istý účinok na rozvoj, tak na to my e, pracujeme od okamihu, keď je schválený program komisie. Pracujeme na tom s interservisnými skupinami komisie, identifikujeme jednotlivé iniciatívy, snažíme sa stanoviť priority pretože samozrejme, že my môžeme vybrať 5 alebo 7 týchto iniciatív a povieme, že budeme, nemôžeme povedať, že budeme na 5-7 frontoch aktívni. Musíme preto identifikovať tie najdôležitejšie iniciatívy ohľadne rozvojových krajín a snažiť sa byť čo najproaktívnejší v tejto agende a snažiť sa pripraviť všetky odborné a dopadové analýzy a štúdie. A posledná otázka, ako tam zapojiť partnerov z rozvojových krajín od januára 2009. Komisia pripravila orientačné línie e, príslušné a my sme takisto zaviedli sekciu dopad na rozvoj, ktorý je oveľa sofistikovanejší, ako v, tomu bolo v minulosti, a to najmä pokiaľ ide o žiadosť, aby tieto dopadové štúdie št študovali aj eventuálny dopad politických rozhodnutí na to, ako krajiny dokážu potom plniť svoje rozvojové ciele. Samozrejme v závislosti od kategórie rozvojových krajín. Samozrejme, isté opatrenie v tej či onej oblasti nebude mať rovnaký dopad na Brazíliu, Mali a Bangladeš. Takže samozrejme treba robiť diferenciáciu tých účinkov, či už od charakteru krajiny, geografického, e- ekonomického alebo na základe iniciatívy, ktorú navrhujeme. E, pokiaľ ide o orientačnú líniu dopadových analýz, tak tam komisia musí konzultovať potenciálne zapojených partnerov a teda my tu máme istú bázu na aktívnejšie zapájanie našich partnerov do tohto procesu. A posledný bod, myslím si, že my všetci pracujeme týmto smerom a síce ako zlepšiť pokrok a opatrenia na meranie pokroku v oblasti koherencie. Keď, ak ste si prečítali správu za rok 2009, môžete konštatovať, že vzhľadom na rok 2007 sme pridali novú sekciu a to je pokus e, akejsi prípadovej e, štúdie, kde sa snažíme zadefinovať, ako v teréne v niektorých afrických krajinách možno hodnotiť dopad politík EÚ iných ako rozvojových v závislosti od cieľov a mileniových cieľov. To je prvá analýza. My z nej samozrejme e, robíme isté závery pre budúcnosť. Je tam istý problém metodológie, problém s údajov, ktoré treba spracovať a teda predovšetkým zozbierať. Je veľmi ťažké zozbierať údaje o účinkoch tejto politiky, ale my chceme v tejto práci pokračovať, e, samozrejme v spolupráci s OECD, ktorá má istú e, kapacitu analýzy a výskumu v tejto oblasti a my veľmi úzko spolupracujeme práve s nimi e, v tejto problematike merať eh, koherentnosť správa ako taká eh, je jedným z nástrojom, ktorý umožní stimulovať túto debatu a my si dúfame, že to bude práve na takýto účel slúžiť. Avšak pre budúcnosť chceme identifikovať identifikátory pokroku a práve tento nový prístup by nám mohol eh, umožniť stanoviť oveľa vážnejšie kritéria na posudzovanie cieľov, skôr ako pracovať na opise politických opatrení a skúmať ich potenciálny dopad, to, čo robíme celý čas, teda aplikujeme existujúce mechanizmy. My sa teraz snažíme mať koherentné ciele e, ohľadne istých veľmi presne identifikovaných problémov a dúfam, že tam naozaj budeme môcť rozvíjať E, či už výsledky, indikátory pokroku a teda, že budeme mať príslušné nástroje, aby sme to mohli skúmať. Pokiaľ ide o ostatné vystúpenia, ešte jedna alebo dve poznámky, aby som to príliš nepo- nepredlžovala. Pokiaľ ide o otázku nedôvery, pán Berman hovoril o nedôvere voči návrhom a myslím si, že musíme brať do úvahy všeobecný kontext. A myslím, že stačí spomenúť dva aspekty. Najskôr tu je debata, ktorá prebiehala v akademických kruhoch, politických kruhoch a v ďalších ohľadne skoncovania s touto pomocou o novej koncepcii tejto pomoci. Samozrejme, že táto debata je tu, je, prebieha a my sa snažíme na nej aktívne zúčastňovať. Pardon? Pardon? Viem, že končíme, ale sme súčasťou tejto diskusie a nie sme mimo tejto diskusie. A druhý bod, ktorý, a ten chcem zdôrazniť, e, určite všetci o tom viete, to je finančná ekonomická kríza, ktorá len zvyšuje potrebu rozvojových krajín a potreby rozvojových krajín. Pokiaľ ide o obchodnú politiku, ktorá by mala byť začlenená do tejto agendy, samozrejme, agenta z Dohy a rokovania ohľadne APE a to všetko, e, to je agenda, ktorá je stále dôležitá. Nikdy sme nič iné nepovedali, rovnako sme nepovedali, že ju chceme zanechať. E, tento nový prístup neznamená zanechanie tradičných prístupov. A posledný príspevok o dohodách o rybolove, tam môžeme konštatovať, že e, E, tam komisia má celkom iný prístup a my sme túto tému ešte nevyčerpali. Teda by som navrhla, aby sme v tejto diskusii pokračovali, nehovorím teraz, lebo už je naozaj veľmi pokročilý čas aj pre tlmočníkov, ale navrhujem e, koordinátorom zajtra, aby sa dohodli a stanovili ďalšiu schôdzu, aby sme mohli pokračovať v tejto debate, lebo Myslím si, že to je to najdôležitejšie, takže vám teraz želám pekný večer a dovidenia zajtra. Aj zajtra máme veľmi dôležitý deň pred nami a dúfam, že sa tu všetci stretneme.